Cari colleghi, buonasera. Vážení kolegovia, eh, príjemné popoludne. Chcela by som znovu otvoriť naše zasadnutie. Chcela by som medzi nami privítať pána Wolfganga Gersla, podpredsedu Ústavného eh, výboru Národnej rady Rakúska. Máte slovo eh, na 4 minúty, nech sa páči, pán Gerstl. vážení eh, členovia Európskeho parlamentu, národných parlamentov, eh, kolegyne, kolegovia, dámy a páni. Ďakujem za pozvanie eh, na toto medziparlamentné stretnutie výboru a za možnosť spolupredsedať počas neho ako podpredseda ústavného výboru Národnej rady môžem Um, prispieť eh, k tejto téme z eh, pohľadu nášho národného parlamentu. Korektné eh, transponovanie a implementovanie zákonov EÚ je základnou požiadavkou správneho fungovania Európskej únie. Do veľkej miery sú zodpovedné orgány členských e, štátov za uplatňovanie európskej legislatívy, takže majú tú osobitnú zodpovednosť. Akú úlohu tu zohráva Národný parlament? Na jednej strane je dôležité, aby národné parlamenty ešte pred prijatím e, nejaké, nejakej európskej legislatívy mali možnosť sa k nej vyjadriť. Lisabonská e, zmluva tu ešte ďalej rozšírila možnosti pre národné parlamenty v tejto e, súvislosti sme vytvorili viacero e, nástrojov e, v tejto súvislosti. Najdôležitejší nástroj, ktorý má k dispozícii Rakúsky parlament od pristúpenia Rakúska do EU v roku 1995, je stanovisko predložené členom vlády ktoré je do veľkej miery eh, záväzné. Ďalším dôležitým eh, nástrojom sú odôvodnené stanoviska v rámci eh, postupu subsidiarity. Posilnenie princípu subsidiarity je jednou z priorít rakúskeho predsedníctva rady. Vďaka nemu moto Európa, ktorá chráni, e, toto moto rakúskeho predsedníctva e, by sa malo e, vlastne stavať realitou. EÚ musí hľadať riešenia pre veľké výzvy, ako napríklad migrácia, bezpečnosť, klimatické zmeny a v, mala by sa stiahnuť do úzadia v otázkach, kde regióny a členské štáty môžu same rozhodnúť lepšie teda moto Európskej únii e, spojený e, v rozmanitosti e, by sa malo takýmto spôsobom naplňať. Pritom treba rešpektovať naše zmluvy v oblastiach, ktoré sú už teraz regulované veľmi úzko, napríklad v otázke vnútorného trhu treba sa viac zaoberať efektívnou implementáciou, transpozíciou, vymáhaním, nevytvárať tam ani tak nové pravidla. A preto ma teší práca pracovnej skupiny pre subsidiaritu. Dúfame, že jej podnety sa čoskoro pretavia do e, praxe, obzvlášť e, pokiaľ ide o predlženie lehoty e, pre odvodnené stanoviska z 8 na 12 týždňov. Pokiaľ ide o politický dialog, rakúsky parlament, ktorý má dve komory, v rámci neho vypracováva oznámenia európskym inštitúciám. Neobracia sa teda iba na Európsku komisiu, ale postupuje aj Európskemu parlamentu stanoviská k viacerým eh, teda tematikám v Rakúsku, hlavne komora eh, jednotlivých eh, regiónov v rámci princípu eh, subsidiarity postupuje svoje stanoviska Európskeho parlamentu, uplatňuje tak tieto svoje právomoci. V praxi je tomu, tomuto nástroju, tejto možnosti pripisovaná dosť vysoká hodnota a úloha, takže rakúske E, spolkové krajiny pravidelne takto komunikujú s Európskym parlamentom, dochádza tak k výmene aj e, medzi jednotlivými národnými parlamentami e, v rámci Kosaku, ktorý sa napríklad konal minulý týždeň vo Viedni, ale aj tu v Bruseli počas takýchto medziparlamentných výborových stretnutí. Tieto možnosti naozaj vítam. Vítam aj toto dnešné zasadnutie je veľmi dobré, že sme takto v kontakte, Európsky parlament a národné parlamenty. E, takže Rakúsko má e, k dispozícii e, viacero možností, ktoré aj pravidelne využíva. Pokiaľ ide o smernice EÚ, národné parlamenty majú aj možnosť vlastne spolu vytvárať legislatívu, ako určite viete. Preto ehm, vlastne by sa mali aj v budúcnosti viac uprednostňovať tieto nástroje smerníc, ani nie tak e, nariadení. Ešte by som chcel spomenúť jeden projekt e, rakúskej vlády. E, pritom ide o úpravy ktoré e, vlastne boli navrhnuté z Európskej únie a e, teda nezafungovali, by sme mali označovať a mali by sa e, riešiť. Ide teda odstraňovanie administratívnej záťaže. Ide tu napríklad o nadmerné vykazovacie povinnosti, informačné povinnosti v mnohých oblastiach, ako napríklad oblasti finančných trhov. Chcem povedať, že efektívne, eh, efektívne zapojenie národných parlamentov ešte predtým, než sa príjme európska legislatíva, je dôležitým predpokladom pre správnu transpozíciu a implementáciu. Ako som už povedal, eh, uplatňovanie eh, európskych zákonov do veľkej miery spočíva na pleciach národnej exekutívy, do e, istej miery sa e, k tomu e, môže vlastne vyjadriť len príslušný člen vlády. Ehm, v Rakúsku tu máme potom ešte aj interpelačné právo, rezolučné právo, vyšetrovacie právo parlamentu voči členom vlády. No a potom máme ešte hodiny, hodiny vlastne diskusí o Európskej únie kedy sa vlastne môžu vyjadriť e, európsky e, poslanci u nás v Národnom parlamente. Môžu sa vyjadrovať k témam e, alebo napríklad pred európskymi radami. Môžeme takisto diskutovať o určitých aktuálnych témach európskeho významu, Takisto aj národní poslanci môžu um, položiť otázku vzťahujúcu sa eh, na nejakú takúto európsku tému a europoslanci môžu prísť sa k ním vyjadriť. A, a eh, takisto je tu možnosť eh, vlastne položiť otázky premiérovi alebo príslušnému členovi vlády, ktorý sa zaoberá nejakou takouto európskou témou. Takže je e, možné takto, takýmto spôsobom e, sledovať e, transpozíciu a implementáciu európskeho práva. Takže národné parlamenty majú teraz pravomoci nie už len v oblasti národnej legislatívy, ale rozšírili svoju pravomoc aj na oblasti európskej legislatívy. Mali by toto čo najlepšie využívať. Ďakujem za pozvanie a teším sa na napínavú diskusiu s vami. Dobre, ďakujem pekne, pán Gerst. Chcela by som sa teraz stručne vyjadriť tejto tak dôležitej téme, o ktorej Máme dnes e, príležitosť e, vypočuť si e, rôzne príspevky. Zastupcovia národných parlamentov nám určite konkrétnejšie popíšu ťažkosti, ktoré sú spojené s implementáciou európskych politík v systéme, ktorý je charakterizovaný takou pluralitou stupňov rozhodovania, ako to poznáme v Európskej únie. Ehm, poznáme ehm, trošku tie oblasti eh, tých eh, problémov. Je to spojené s rozmanitosťou na jednej strane eh, legislatívy v členských štátoch, na druhej strane s niekedy nedostatočnou jasnosťou európskych právnych aktov. Eh, ich nejasnosť má negatívny vplyv na vnútorný trh, vedie k právnej neistote a neumožňuje to občanom a eh, podnikom plne čerpať z eh, výhod prislobovaných Európskou úniou. Treba teda zabezpečiť rýchle, včasné, správne implementovanie zákonov EÚ. Ostáva to prioritou Európsky parlament má na to celú sériu nástrojov kontroly, ako napríklad dočasné vyšetrovacie výbory, možnosť položenia otázok, správy o e, vykonávaní vo všetkých sektorov politík EÚ. Takisto dostávame aj veľa petícií zo strany občanov Eh, to spôsobuje, že eh, niekedy sa Európska komisia rozhodne práve vďaka ním, eh, za skonaním pre porušenie alebo navrhnúť zmenu legislatívy. Európsky parlament takisto príjma uznesenie o aplikácii práva Európskej únie v poslednom, poslednom uznesení z júna 2018 Parlament e, vyjadril obavy e, v súvislosti s vysokým počtom e, konaní pre porušenie, čo podľa neho poukazuje na problémy v oblasti správneho implementovania zákonov EÚ v členských štátoch. Problémy spojené s transpozíciou a implementáciou legislatívy EÚ nie sú len E, novým fenoménom a vyžadujú si spoluprácu medzi EÚ a národnými inštitúciami vo všetkých e, fázach od e, prípravy a príjmania legislatívy až po postlegislatívnu kontrolu a správne uplatňovanie. Naše dnešné podujatie je preto veľmi dôležité e, z dôvodu posilňovania e, vzťahov medzi Európskym parlamentom, národnými parlamentami. Dôležitá je ich rýchla, úzka spolupráca, aby sme zabezpečili efektívnosť a legitimnosť a teda aj dôveryhodnosť e, európskej legislatívy. My ehm, sme si prehlbili eh, naše znalosti v tejto téme. Ehm, dáme 15 minút eh, dvom eh, rečníkom. Prosím ich o to, aby rešpektovali rečnícky čas, ktorý bude pridelený. Potom bude možnosť vyjadriť sa zástupcom národných parlamentov a potom bude nasledovať priestor pre otázky. Slovo e, teraz dostáva pán Wim Wörmans na 15 minút. E, je z Univerzity v Leidene, je profesorom e, pre ústavné a správne právo. Gracias, gracias. Thank you, Miss Chair, uh, and the organizers. Ďakujem pekne, ďakujem za to pozvanie, že tu môžem dnes s vami byť. Ma veľmi teší, keď sa mi táto príležitosť otvorila, niečo som rád prijal. Uh, pretože to je veľmi dôležitá a relevantná téma. Som tu iba naozaj na veľmi stručný a krátky čas, takže budem sa to snažiť tak veľmi šikovne všetko e, prejsť a začal by som tam vlastne, kde pani Ferrara a pán Gešl to skončili alebo skončili svojimi príspevkami a to je transpozícia EU legislatívy do domáceho práva národného práva, a teda výzvy, ktorým čelia národné parlamenty. Ak by sme o tejto téme hovorili pred 40 e, rokmi, tak e, dalo by sa to veľmi stručne e, vybaviť, alebo bolo by sa, dalo, by sa to dalo vybaviť veľmi stručne za 5 alebo 10 minút, pretože v tom čase ešte národné parlamenty nemali veľkú úlohu, pokiaľ išlo o transpozíciu európskych smerníc. Bola to vec, ktorú dostali veľmi marginálne sa k tomu mohli vyjadriť, e, teda k tomu, čo e, rada ministrov alebo ich ministri na rade ministrov hovorili a to bolo tak všetko. Ale za tých 40 rokov sa toho samozrejme veľmi veľa zmenilo a A dnes, ako vidíme na ďalšom slajde, situáciu, ktorá je odlišná od minulosti. Dakedy národné parlamenty neboli naozaj plnohodnotnými spolu legislátormi, kolegislátormi. A ani dnes vlastne úplne nie sú, pokiaľ ide o európsku legislatívu. Ich vplyv je nepriamy, ale ich e, vplyv sa zvyšuje a zvýšil. Najprv mali takú pozíciu, ktorá bola skôr okrajová a nešpecifikovaná a dnes e, to ich zaangažovanie je povedzme z kategórie tretia strana. Aspoň ja to tak nazývam. Dnes teda máme tzv. politický dialog, už spomínali aj predrečníci, máme tu prílohy Lisabonskej zmluvy, máme tu ten tzv. systém a mechanizmus včasného varovania, včasnej výstrahy. To všetko je tá tretia strana, tak povediac. A predtým, ako začnem hovoriť o pozíciách národných parlamentov v EÚ, v legislatívnych procesoch EÚ. Treba povedať, že ich pozícia sa zmenila a tie situácie v jednotlivých krajinách sú veľmi odlišné. Naozaj v každej krajine je to úplne inak. Národné parlamenty sú reprezentatívne zhromaždenia v EÚ reprezentujú ľudí v demokratických zriadeniach, ale to je asi tak všetko, čo majú spoločné. Inak je tam veľmi veľa odlišností. A treba na to pamätať, keď o tejto téme chceme hovoriť. A potom po druhé, niekedy sú také e, hlasy veľmi nepokojné, až na, takmer taká panika niekedy zaznieva, pokiaľ ide o to, čo parlamenty robia. Možno si pamätáte tú bielu e, knihu White Paper o európskom riadení, tuším to bolo ešte z roku 2001, ak sa nemýlim, kde sa veľmi kritizovalo to, čo robia členské štáty. A bolo to aj odôvodnené. Všetky úspechy sa hovorilo, že patria členským štátom a keď niečo sa spravilo zle, takže to bolo kvôli komisii alebo kvôli Európskemu parlamentu to v tom e, dokumente bolo jasne napísané a teda jasne bolo povedané, že to je nespravodlivé, ale treba zohľadniť, že národné parlamenty, národné členské štáty tiež žijú vo svojom vlastnom svete, vo svojom vlastnom politickom svete. Čo samo sebe neznamená, že to nevyhnutne zlé. Ak sa ich spýtate, a ja som e, robil rozhovory s, mnohých, s mnohými poslancami ešte v roku 2000 69 rôznych e, parlamentoch EÚ, či to bolo Francúzsko, Taliansko, Británia aj niektoré ďalšie krajiny. A politici väčšinou, aspoň teda poslanci, si vždy myslia, že svet to točí okolo nich, že oni sú stredobodom vesmíru. A pokiaľ svoju prácu robia dobre, tak to nemusí byť nevyhnutne zlé, že máte pocit, že vy môžete meniť veci, že môžete E, vystupovať v mene vašich e, voličov, môžete ich reprezentovať a tak ďalej. Ale za každým potom to e, narazí zase na iných ľudí, ktorí si tiež myslia to isté. A potom, keď to ešte posunieme na európsku úroveň, tak je tu celý ten celoeurópsky rozmer. A nemusí to byť nutne iba zle. Teraz sa pozrieme na to, čo robia členské štáty a národné parlamenty konkrétne a aká je ich pozícia, pokiaľ ide o legislatívny postup v EÚ. Poprvé sú rôzne fázy a v tom dokumente aj spomíname takéto tri, eh, tri fázy. Parlamenty zohrávajú úlohu pri príprave, negociácii, pokiaľ ide o príjmanie predpisov, tam úlohu žiadnu nemajú a potom pokiaľ ide o transpozíciu, implementáciu, tam zase majú svoju úlohu a častokrát aj eh, sa zabúda na to, že dôležitú úlohu zohrávajú aj pri vyhodnocovaní. To je táto posledná fáza. Sú tu rôzne štát, e, štúdie za posledných 10-15 rokov z celej Európy, napríklad kolega aj Smith o tom bude čoskoro hovoriť. E, ho, spomínajú, že taký ten feedback, tá spätná reakcia je nedostatočná v Európe, pokiaľ niečo dobre nefunguje v nejakom členskom štáte pri transpozícii konkrétnej smernice. Veľmi ťažko sa to e, potom zohľadňuje alebo mení, pretože potom de facto začína renegociácia. Národné parlamenty sú v tejto úhe veľmi dôležité ako istý monitor toho, čo sa deje a pokiaľ niečo sa nedieje správne, tak môžu o tom hovoriť, môžu o tom diskutovať s národnou vládou, môžu o tom diskutovať nakoniec aj na rade ministrov, bez toho, aby museli na novo započať e, rokovania. Začneme ale s tou prvou fázou, kde národná, národné parlamenty majú svoju dôležitú úlohu a to je tá neformálna fáza. E, keď sa nejaký návrh smernice do parlamentu pošle, tak pokiaľ tento parlament, tento národný parlament chce nejakým spôsobom ovplyvniť tento proces, tak už aj v tejto e, fáze by mal konať. Kým, e, alebo ak budete čakať na to, kým ten e, návrh nebude hotový, tá smernica nebude hotová, tak už bude potom možno neskoro. Takže vidíte, že niektoré národné parlamenty majú politiku, napríklad e, britský parlament, ktorý ešte stále pár mesiacov je relevantný z hľadiska Európskej únie, oni robia takýto upstreaming vplyvu. Proste snažia sa mať nejakú pozíciu vždy, keď nejaký dokument, zelená kniha, biela kniha, čokoľvek sa objaví, vždy sa snažia ako Národný parlament pripraviť nejakú e, pozíciu, nejako ovplyvniť vládu alebo prípadne komisiu. Ale väčšinou národné parlamenty sa zaangažujú do takýchto návrhov vo fáze, kedy sa tá smernica im zašle. Potom sú rôzne systémy, ako získavajú oni tieto informácie. Častokrát je to nejaký taký ten E, systém, kde máte nejaký výbor alebo nejaký stály výbor, stále výbory všade v Európe, všade v Európe, e, ktoré povedia, e, táto téma je dôležitá, o tých ostatných možno až tak netreba hovoriť, tie nie sú pre nás až také relevantné. Čiže tento systém triáž tzv. je dôležitý a v prípade tých dôležitých európskych návrhov tento systém funguje. Niekedy sú tam aj tie výhrady preskúmania, pokiaľ parlament eh, dáva takéto, takéto preskúmanie, takúto skrutiny voči nejakému návrhu vo väčšine prípadov národných parlamentov. Máme tu možnosť tieto, to, to, tieto výhrady prieskumu, preskúmania, scrutiny reserve. To znamená, že parlament požiada svoju vládu, aby prestala z, v rámci tých rokovaní aktívne pôsobiť, kým si parlament danú tému aktívne nepreštuduje. Veľmi sa svoj času ľudia tohto procesu báli, povedzme 12 rokov dozadu, pretože v tom čase to mali iba Dáni alebo Briti a potom sa to zrazu rozšírilo. Zrazu každý dostal takúto možnosť výhrady prieskumu, eh, výhrady preskúmania a dnes už je to vec, ktorá je veľmi rozšírená teoreticky, ale v praxi sa až tak veľmi čas, často e, nepoužíva. Spomínali aj predrečníci isté informácie, pokiaľ ide o to, ako parlamenty používajú svoje nástroje na to, aby ovplyvnili, aby sa pozicionovali voči svojej vláde. Napríklad je tam možnosť e, podávanie otázok, e, príjmanie uznesení a rôzne ďalšie nástroje, ktoré majú národné parlamenty k dispozícii voči svojej vláde a môžu tým pádom ovplyvniť pozíciu vlády v mene e, členského štátu a teda akú pozíciu bude táto vláda na rade potom zastávať. Ale existujú aj nové nástroje. Máme tu ten tzv. politický dialog, kde je možné, aby národné parlamenty vyjadrili svoje stanovisko, aby požiadali komisiu, napríklad aj Malta, čo nie je veľký štát, ale významný štát samozrejme ako ostatné, môžu napísať list komisii a budú na to musieť zareagovať. Od roku 2016 bol takýto stanovisk až 5000, ktoré boli zaslané komisii a komisia ich musí zohľadniť. Takže to si myslím, že je veľmi dobrý nástroj pre Európu a pre legitimnosť európskej legislatívy ako takej. Potom ďalej sú tu tie tzv. karty, žltá karta, oranžová karta. To je tiež vec, ktorá prišla tak veľmi dramaticky na scénu v rámci Lisabonskej zmluvy, ale pravda je taká, že žlté karty sa tu teraz boli sa teraz použili iba trikrát a z hľadiska symbolického je to možno dôležitý nástroj, ale z hľadiska reálneho vplyvu je veľmi náročné za 8 týždňov e, koordinovať prácu jednotlivých národných parlamentov do tej miery, aby aspoň jedna tretina všetkých národných parlamentov e, podala takúto kartu. Čiže z hľadiska symbolického toto je užitočný nástroj alebo významný nástroj, ale reálne v praxi tých e, žltých kart doteraz bolo iba veľmi málo. E, politický dialog, e, ten je dôležitejší, ten funguje celkom dobre. A teda tým pádom toto sú všetky tie jednotlivé aktivity, ktoré môžu národné parlamenty vykonávať v rámci fáze rokovaní, negociácií a naozaj aj čoraz viac to využívajú, čo beriem ako pozitívnu vec. Pokiaľ ide potom o transpozíciu, to je skôr taká technická záležitosť, takže iba stručne cez to eh, prejdem. Otázka zohľa, zohľavajú Európske parlamenty alebo národné parlamenty E, dôležitú úlohu pokiaľ transpozíciu smerníc, ako povedala už aj pani Frara v prípade Talianska. Áno, samozrejme je to tak, ale v tom čase už tie veľké rozhodnutia e, boli vykonané. Čiže vašou úlohou je v danej fáze už iba implementovať, už iba transponovať obsah danej smernice do vašej národnej legislatívy. Ako to spravíte, to už e, závisí od nástrojov, od metód, ktoré máte k dispozícii, ako máte ústavu, aké nástroje máte, a v rôznych e, výskumoch vidíme, že ak Národný parlament je naozaj počas e, fáze negociácií, počas e, fázy návrhu odhodlaný, pokiaľ tam diskutovali s vládou, pokiaľ ide o nejaký návrh smernice, tak v tom prípade už tá transpozícia býva nekomplikovaná. Ale keď sa e, parlament e, prekvapí, čo im tam prišlo, aká smernica tam sa dostala na stôl, tak to už niekedy býva problém a e, nastávajú komplikácie pokiaľ o transpozíciu. Čiže dobrá príprava je základ. Vidíme tu potom aj veľkú preferenciu, pokiaľ ide o techniky transpozície v prípade sekundárnej legislatívy, nie primárnej, parlamentnej ale samozrejme závisí to od toho, aké nástroje máte v dispozícii, ktoré môžete používať podľa vašej ústavy. E, neexistuje žiaden tzv. kameň filozofov. E, keď sme boli svoj času požiadaní, že nájdete nejaký trik, nejakú fintu, ako urýchliť túto transpozíciu, pretože v tom čase, pred pár rokmi, keď sa o tomto hovorilo, e, sme mali pocit, že pomaly tá transpozícia prebieha, chceme, aby bola rýchlejšia, pripravte nejaký, vymyslite nejaký trik, ako to robia e, Dáni, či Švedi, či Fíni, alebo Francúzi, prečo im to ide tak rýchlejšie. Mali sme tam rôzne návrhy, rôzne techniky, napríklad jednou v Taliansku bol taký zákon typu omnibus, kde raz do roka ste mali nejaký jeden zákon, presný názov si nepamätám, ale mal to nejaký špeciálny názov, raz do roka jeden zákon, ktorý všetko implementoval, napríklad v Slovinsku mali takéto zrýchlené konanie v parlamente. Na papieri to vyzeralo dobre, ale reálne to nefungovalo tak dobre. Čiže ak chcete naozaj rýchlo transponovať, to hlavné je byť taký zaangažovaný, byť odhodlaný, pokiaľ e, vašu kontrolu vykonávate dobrým spôsobom, tak e, aj tá transpozícia bude rýchla. Inak žiadne nejaké čarovné riešenie neexistuje. Potom existuje veľká diskusia, pokiaľ ide o techniku, či to treba kopírovať, či to treba nejakým spôsobom rozpracovať. Potom je tam tá metóda gold platingu, to nemáme moc to už bolo spomenuté, aj tzv. double banking. To všetko sú také veľké výrazy, ale reálne problém nie je až taký veľký, či to je Británia, či to je Holandsko. Niekedy sa ten gold plating stane, ale nebýva to častokrát, alebo nebýva to až tak často nejaký veľký reálny problém. A to isté platí aj pre ten e, double banking. Na záver, niekto môže povedať, prečo zdvojovať takýmto spôsobom e, tie postupy aj Európsky parlament, aj národné parlamenty, aj vlády, prečo takto duplikovať, prečo podporovať úlohu národných e, parlamentov. A Ali Brandy to veľmi dobre povedal do roku 2018. Národné parlamenty v súčasnej fáze sú e, veľmi dôležitým nástrojom pre legitímnosť. Európa sa stáva čas politické show, čo myslím si, že je dobré, sú niektoré témy aj kontroverzné, ale tak to má byť, tak toto v demokracii funguje. Ak chceme, aby Európa bola demokratická, tak musí e, byť aj kontroverzná diskusia. A teda v nedávnom dokumente Ali Brandyho bolo, bolo napísané, že národné parlamenty sú kľúčovo dôležité pre legitimnosť európskej politiky, doslova. A preto chcem spomenúť jednu vec, jednu možno obavu, a to je otázka komitológie. Od roku 2010 Európska únia deleguje svoje legislatívne právomoci Európskej únii vpravo ide dole. Hej? Tam vidíme, že tá modrá čiara ide dole. Ale pozor, e, zvyšuje sa čiara vykonávacích predpisov. To nie sú delegované podľa článku 290 e, zmluvy, to sme chceli po Lisabone, to je tá zelená časť. Teda, že by sa parlament pozrel na delegovanú legislatívu, ale reálne bol v tejto oblasti marginalizovaný a naozaj delegovaná legislatíva je veľmi vzácna. A naopak, tá komitológia dnes sa realizuje v rámci 2.9 jednotky. Vykonávacie opatrenia, vykonávacia legislatíva, komitológia. A to sú presne tie veci, ktoré prekážajú aj niektorým národným parlamentom, aj niektorým občanom, a to síce technická legislatíva. A potom e, posledný slajd, už budem pomaličky končiť, chcem iba povedať, že národné parlamenty sa stávajú čoraz dôležitejšími, už nie sú iba takým pozorovateľom, stávajú sa istým hráčom, čo je pozitívne. A je to pozitívne najmä pokiaľ ide o otázku demokratickej legitimnosti EÚ. Otázka potom je, či ten systém včasného varovania funguje dobre, najmä tie karty. Podľa môjho názoru ten politický dialog ten funguje oveľa lepšie. Čiže možno by sme mohli skôr investovať do tejto stránky. Treba povedať, že neexistujú žiadne e, čarovné riešenia, ako urychliť transpozíciu, to som už spomínal. Proste národné parlamenty majú byť naozaj angažované, odhodlané, vtedy tá transpozícia je rýchla. A potom tá posledná vec, čo som teraz na záver spomínal, komitológia, teda tá tradičná komitológia, pozor na ňu, to je taký ten ešte pred Lisabonský reflex, článok 291. To je istý potenciálny backlash, e, istá reakcia voči Únii ako nejakej medzinárodnej depolitizovanej, nepolitické organizácii, ktorou nie je, ale môže tak byť vnímaná. Ale v zásade by toto používanie komitológie teda nebolo pozitívnym krokom, ak by sa zintenzívňovalo. Ďakujem pekne. Eh,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 výborom Európskeho parlamentu, ktoré organizujú tento seminár a ktoré nám dávajú príležitosť pozrieť sa tu v prítomnosti e, národných parlamentov na dôležité otázky, ktoré sú pre nás relevantné v dnešnej dobe. Pre grécky parlament je veľmi aktuálne dnes to, že sa nachádzame v období, kedy sa snažíme reformovať niektoré prvky nášho nariadenia, pokiaľ ide o európske e, ustanovenia a predpisy, či už je to ex ante alebo ex post, teda pre nás je veľmi relevantné vypočuť si tu, či e, naozaj, alebo ako tieto veci môžu dobre fungovať e, v duchu dobre fungovania európskej legislatívy v prospech našich občanov a verejného blá. My ako grecký parlament sa snažíme transponovať európske smernice do e, nášho práva, teda robíme to a pokiaľ ide o našu prax, e, máme do istej miery tú prax alebo tie skúsenosti obmedzené, obmedzenú a radi e, by sme rôzne nové myšlienky e, aj potom zavedli do praxe. Spomeniem niektoré odlišné etapy, ktoré po prijatí Eh, po prezentácii daného predpisu vlastne prebehnú, kým sa daný predpis nepretaví, netransponuje kompletne do národného práva. Čo týka eh, tých postupov, tak máme tu definovanie jednotlivých ministrov, ministerstiev, eh, ktoré sú kompetentné v danej veci, ktoré sa venujú danej téme. Máme tam stálych zástupcov v rámci Koreperu, tu v Bruseli, ktorí rokujú o tých jednotlivých e, návrhoch. Potom máme tu stále zastúpenie Grécka, ktoré tiež sa tomto zúčastňuje a vlastne informuje e, jednotlivých poslancov o prácach, ktoré prebiehajú v jednotlivých fázach a takisto aj pokiaľ ide o e, zavedenie národnej pozície, čo uľahčuje úlohy osôb, ktoré pracujú či na ministerstve alebo na stálom zastúpení, ktoré vlastne sa zúčastňujú prvej fázy týchto e, práca. A potom, e, čo týka prípravy e, týchto aktivít, ďalšia, ďalšia fáza je fáza v parlamente, ktorá daný návrh zákona teda prešetrí z hľadiska subsidiarity, konkrétne konkrétny výbor, zodpovedný výbor, gestorský výbor v eh, greckom parlamente to spraví, takže takýmto spôsobom to prejde cez eh, kontrolu parlamentu a takisto eh, spolupráci vlastne s jednotlivými výbormi Európskeho parlamentu tento, táto aktivita prebehne. Potom právna služba Eh, stále zastúpenia Grécka pri EÚ. Tá kontaktuje príslušného ministra. Ten eh, vlastne urychlí a štartuje jednotlivé eh, procesy, kontaktuje generálny, tajem, generálny sekretariat vlády, aj takisto aj právnu službu a máme tu kanceláriu pre koordináciu európskych záležitostí, ktoré spadá pod úrad vlády a v mene ministra toto si vyžiada isté informácie, istý plán, pokiaľ ide o nejaké časové e, nastavenie, pokiaľ ide o jednotlivé e, kompetencie a prípadné ustanovenia, ktoré, e, ktorých sa to týka. Potom ministerstvo notifikuje generálny sekretariat vlády a takisto aj ostatných relevantných aktorov, pokiaľ ide o plán začlenenia do legislatívneho programu vlády a potom konkrétny eh, minister alebo konkrétne ministerstvo, potom informuje generálny sekretariat, pokiaľ ide o časový harmonogram. A takisto pokiaľ ide o tie vektory, ktoré budú používané pri transpozícii daného predpisu do národnej legislatívy a prejde to cez jednotlivé ministerstva, cez otázky súvisiace s transpozíciou, podstovrení v úradnom e, vestniku a potom je prebieha komunikácia s konkrétnym ministerstvom, informuje sa právna služba, takisto aj právna služba e, greckého parlamentu vo všetkých veciach súvisiacich s daným predpisom, pokiaľ ide o transpozíciu daného predpisu do našej legislatívy. A potom a potom to prechádza do konkrétneho elektronického, do konkrétnej elektronickej platformy, ktorá e, vlastne prepojená na Eurlex a potom v rámci takého výročného e, plánu sa tam vlastne prejdú jednotlivé aspekty súvisiace s jednotlivými oblastiami e, politik Máme k tomu aj takú e, tabulku, ktorá sa týka vnútorného trhu. Tam sa vlastne porovnávajú isté dopady na vnútorný trh. Grécko potom predstaví e, návrh rozpočtu. Momentálne máme deficit 0,9%. E, v Európe priemer je horší, takže momentálne sme na 8. mesiac pomedzi všetkých európskych krajín, čo nás teší. Okrem toho sú tam otázky transpozície Tam opäť máme čist, čísla celkom e, dobre v porovnaní s európskym e, priemerom. Patríme medzi 6 členských štátov, ktoré majú najnižší počet smerníc, ktoré boli nesprávne transponované, čo je fajn. A treba povedať, že našim cieľom, alebo dlhodobým cieľom Grécka je dosiahnuť to, aby takýto deficit e, transpozície bol dlhodobo pod 1% a takto sa vlastne aj zaviezali, e, zaviezali jednotlivé členské štáty v roku 2007 na samite, takže chceme to aj dosiahnuť. E, v rámci stability a continuity chceme teda tieto čísla mať čo možno najviac pozitívne a zároveň podporiť aj integritu a dosahovanie našej eh, národnej legislatívy a teda je súlad s európskym právom. Preto je pre nás veľmi dôležité, aby transpozícia eh, v čase bola eh, prepojená na vhodný nástroj transpozície na vybratie z toho správneho postupu. A teda chceme rešpektovať národnú legislatívu, chceme riadiť jednotlivé otázky, ktoré s tým súvisia ideálnym alebo ošetriť ich ideálny, možný, najideálnejším možným spôsobom. Čo sa týka kontroly transpozície, čo sa týka všetkého, čo vyplýva z európskeho e, práva, tak tendencia je u nás v Grécku taká, a vyplýva to aj z komunikácie Európskej komisie, že prioritizujeme vylepšovanie aktuálne platnej legislatívy a vyplýva z toho, že my ako inštitúcia ktorá má isté konkrétne kompetencie, konkrétne právomoci. Potom e, pristupujeme k vyhodnocovaniu jednotlivých legislatívnych opatrení. Máme takýto systém dobrých osvedčených legislatívnych postupov a snažíme sa tieto ciele aj splňať. Teraz ešte spomínam nejaké myšlienky. Myslím, že od začiatku by bolo dobre e, pozrieť sa na všetky prípady, všetky tie infringementy, ktoré momentálne sú otvorené na súdnom dvore e, v tej prípadnej e, úvodnej fáze. Čiže pokiaľ napríklad dochádza k nejakej e, situácii, kde nedostatočne alebo ne, príliš neskoro sa transponuje nejaká legislatíva, či to je problém administratívny, či to je otázka nedostatočnej komunikácie medzi ministerstvami, či to je, sú nejaké lobistické skupiny alebo natlakové skupiny, ktoré to ovplyvňujú. My by sme sa mali snažiť všetky tieto problémy vedieť definovať a budeme potom aj lepšie fungovať, pokiaľ bude dochádzať k spolupráci s Európskou komisiou prípadne e, s výborom e, PETI, keď sa na tento výbor obracajú európsky občania. Napríklad bolo by možné e, snažiť sa pozrieť na to, aby každý európsky občan sa mobilizoval ke, vtedy, keď vlastne osloví takýto e, výbor pety. Bolo by tiež dobré, aby existujúce štruktúry fungovali tak, že všetky petície, ktoré sú zaslané na ministerstvo, nielen hľadiska chronologického postupu, ale aj tematicky, pokiaľ ide o otázky, ktoré sa týkajú tohto infringementu nedodržiavania e, legislatívy, aby boli primerane riešené. A pokiaľ ide o účasť e, občianskej spoločnosti, jednotlivých orgánov, mimovládok a tak ďalej, bolo by veľmi dobré, aby tieto mohli tiež pripravovať e, návrhy, ako zvyšovať e, efektívnosť e, príjmanej legislatívy. Takže nemáme momentálne nejaké inštitucionálne postupy, ako, ako parlamenty pokiaľ ide nejakú proporcionalitu, ktoré by nám umožnili reagovať na e, také legislatívne ustanovenia, ktoré sú, e, ktoré hľadiska proporcionality predstavujú nejaký problém. Toto sa nedostatočne zohľadňuje. Mohlo by to potom viesť k tomu, že sa rýchlo príjmú niektoré komplikované návrhy, Mm, samozrejme súvisí to aj s tým, že niektorých štátov máme príliš vysoké administratívne náklady a tieto by sa mali skôr e, znižovať, aby teda princíp subsidiarity bol dodržaný, aby to nešlo proti tomuto cieľu. Postup podľa článku 260 odsek 3 tento prispel k tomu, že sa urychluje e, harmonizácia európskeho práva s národným právom, tak aby a teda pokiaľ chceme, aby tá, ten postup bol efektívny, v prvom rade treba informovať občanov a posilniť práve tento postup. Treba, aby európsky aj národní poslanci e, si uvedomili svoju dôležitosť. Ďakujem. Bene, moltissime grazie. Eh, onore... Ďakujem, pán Sarkiotis. Veľmi rada teraz dávam slovo eh, zastupcovi eh, nemeckého parlamentu takisto na 10 eh, minút. Nech sa páči, pán Van Herr. Ďakujem pekne, dámy a páni. Teší ma možnosť, že sa môžem vyjahriť z e, pohľadu nášho výboru pre právne záležitosti a ochranu e, spotrebiteľov nemeckého parlamentu, ktorého som e, predsedom. Dámy a páni, keď hovoríme o Národnom parlamente a európskej legislatíve, u nás väčšinou Ide aj o otázky e, teda federalizmu e, u nás, e, ktoré sú spomenuté v článku 23 ústavy. Treba ale povedať, že v súvislosti s európskou legislatívou je tu povinnosť pre vládu informovať parlament a to ešte predtým, než sa eh, príjme eh, európska eh, legislatíva. Či sa to tak stále deje, to neviem, ale dúfam, že áno. Dnes by ale nemalo ísť o zúčastňovanie sa národných parlamentov na procese európskej legislatívy, ale malo by ísť skôr o implementáciu sekundárneho Eh, práva zo strany členských štátov. Eh, nariadenia eh, platia teda automaticky okamžite, takže toto sa skôr vzťahuje na smernice, na ich transponovanie. Mhm. Hranica medzi smernicou a nariadením podľa mňa sa postupne zlepšuje aj e, teda e, e, vďaka napríklad techni- príkladom o technických štandardoch napríklad a podobne. Je tam teda možnosť pre členské štáty veci upravovať na, domácu, na domácej úrovni. Ešte eh, by som chcel eh, trochu pohovoriť o eh, takej kľúčovej otázke ehm, pre nás v Nemecku. Dôležitá je tu vlastne zákonodárna kompetencia, ktorú dáva legislatíva spolku alebo jednotlivým spolkovým krajinám. Väčšinou je na spolkovej úrovni Predtým, než som pôsobil v spolkovom parlamente, eh, som pôsobil v, eh, v regionálnom parlamente eh, v Turinsku, takže poznám obe tieto formy aj postup na úrovni jednotlivých spolkových krajín. Dôležité je, aby všetko prebehlo naozaj kongruentne E, treba e, sa postarať, aby e, teda trans- smernice boli transponované bezchybne. Ručenie za deficity je popísané v zákone OECBBB. Má takúto peknú skratku. A potom Vystáva aj, aj e, otázka, e, že e, teda akým konkrétnym spôsobom má dochádzať k transpozícii, či dôsledku na parlamentu alebo rozhodnutia vlády. Vláda to môže robiť iba ak sú tu splnené určité konkrétne e, e, predpoklady, ktoré sú popisované v článku 80 e, Nemeckej ústavy. V prípade teda obvyklého zákonodárneho procesu v Nemecku platia konkrétne e, predpoklady e, stanovené zákonom. Ešte sa chcem vyjadriť k voľbe e, právneho nástroja voľbou, e, či ísť cestou e, smernice alebo e, nariadenia. Vnímame v Bruseli tendenciu, že komisia sa snaží viac opierať o nariadenia a zabúda trošku na smernice. Potvrdzujú to aj štatistiky. Napríklad za rok 2017, pokiaľ ide o teda podklady z EULEX, Tie e, hovoria o jasnom e, trende, prevažujú nariadenia. Teda máme tu 16-sobne e, viac nariadení než smerníc, pokiaľ ide o základné právne akty. Podobne to vyzerá aj v rokoch predtým. Bolo by dobré sa teda ešte povenovať váhe týchto oboch druhov nástrojov. Európska komisia má možnosť sa rozhodnúť Meritkom je e, zásada primeranosti. E, tu sa e, popisujú takisto aj, aj teda prípady, kde je možné, aby sa komisia voľne rozhodla, ktorý nástroj si zvolí, či smernicu, či nariadenie. Eh, princíp eh, proporcionality teda eh, stanovuje konkrétne postupy, ktoré treba sledovať, ochraňuje pritom teda hlavne členské štáty. Vystáva ale otázka, čo e, vlastne z tejto úpravy e, konkrétne vyplýva. E, vo všetnosti sa teda vylúčuje, že by sa v zásade mali uprednostňovať buď len smernice alebo len nariadenia. Takže podľa mňa vyplýva to, že by sme mali viac e, sledovať e, cestu smerníc, pretože tie zabezpečujú individuálnejšie e, uplatňovanie európskych zákonov, ktoré zohľadňujú individualitu v jednotlivých členských štátoch. náš občianský zákonník vychádza vlastne z 19. storočia. A práve v prípade starých zákonov, ktoré vychádzajú z naozaj z komplexných historických e, skutočností, e, platí, že smernice sa dajú teda lepšie zapracovať e, na národnú úroveň než nariadenia. Um, treba ale samozrejme hovoriť o deficitoch aj v implementácii, ktoré môžu viesť k ukoniam e, pre porušenie a podobne. Dôležité je nezachádzať ani nad rámec toho, čo sa predpokladá. Dôležitá je tu zásada e, e, správnej súťaže. Toto ale však nehovorí proti e, voľbe smerníc ako e, nástrojov, pretože takéto e, deficity transponovania sa dajú riešiť správnou kontrolou a dohľadom. Okrem toho, keď sa viac opierame o nariadenia, E, tiež sa nevyhýbame e, chybovosti, jednoducho sa iba mení e, úroveň, na ktorej môže dochádzať k nesprávnemu uplatňovaniu pravidel. Toto ukazuje, že dôležité tá je e, naozaj otázka e, aj uplatňovania legislatívy EÚ a veľmi zaujímavou oblasťou je aj diskusia o tom, e, aké nástroje si volí Európska komisia. A som veľmi vďačný za to, že sa teraz práve tejto téme e, venujeme. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne, pán Brownej, a za to, že ste rešpektovali e, pridelený rečnícky e, čas. Teraz je už priestor pre diskusiu. Môže trvať približne 15 minút, takže môžem teraz udeliť slovo komukoľvek, kto by sa hlásil do diskusie. Prego, onorevole eh, Pán Wieland, mám otázku. Ten nadpis eh, presadzovanie práv občanov. Je tu možnosť obrátiť sa na súdny dvor. Nechcem menovať konkrétne krajiny, ale naozaj sa tu veľmi líšia postupy, keď e, sa nejaká strana najskôr rozhodne obratiť na súdny dvor, keď e, prípadná norma sa týka aj európskej legislatívy a jej interpretácie. Neviem, mňa by zaujímali vaše skúsenosti Wieland. Ďakujem, pán Wieland. Ešte niekto? O altrimenti se eh, anche il professore možno aj profesor Wörmans eh, alebo profesorka Smith. Eh, ak by ste sa chceli vyjadriť k tomu, čo eh, zaznelo, doplniť niečo, je teraz priestor na to. Pán Busutil, vy ste sa hlásili do diskusie, ospravedlňujem sa, až teraz som si všimla. Uh, madam. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Chcem sa poďakovať všetkým za zaujímavé prezentácie. Ako povedali predrečníci, táto diskusia by sa mala zamerať na občanov v prvom rade, pretože v konečnom dôsledku, ak sa nebude uplatňovať európska e, legislatíva, tak e, to bude na úkor európskych občanov. Ja už ani neviem, koľko ľudí ja e, počúvam na Malte a stiažujú sa, že naozaj sa ťažko domáhajú svojich práv, ktoré im vyplývajú z európskej legislatívy. Je to o to frustrujúcejšie, kedy e, ten odpor e, prichádza e, zo samotných orgánov, verejných orgánov, keď sa svojich práv dovolávajú. Takže my ako poslanci by sme sa asi mali trošku viac zamerať na to, čo sa deje alebo čo by sa malo diať v prípadoch, kedy európska legislatíva sa neuplatňuje práve kvôli tomuto odporu jednotlivých e, buď vlád alebo e, vnútroštátnych orgánov. No a vo svetle tohto ešte poviem dve veci. Myslím, že stoja za to stojí za to ich zdôrazniť. Úloha komisie, pretože ona tu má kľúčovú úlohu pri uh, presadzovaní európskej legislatívy, ale <clears throat> niekedy komisia naozaj uh, požíva veľkú dôveru e, v kontexte konaní pre nesplnenie povinnosti a presadzovania práva, napríklad konkurenčné právo, tu naozaj komisia je nestrannou inštitúciou, e, dohľada na rešpektovanie e, zákonov, ale v iných prípadoch je komisia politickejšia a pomalšia. Niekedy máme pocit, že sa kuluárne vyjednáva tajne, nie až tak transparentne medzi komisiou a jednotlivými vnútroštátnymi vládami ešte pred spustením konania pre nesplnenie povinnosti a ja neviem, či naozaj sa myslí na záujmy občanov. Takže ja by som naozaj chcel mať komisiu, ktorá by bola úplne nestranná. Čo sa týka uplatňovania európskej legislatívy, prípadných konaní pre nesplnenie povinnosti tiež Druhá vec, to sa týka úlohy nás ako poslancov a tu plne súhlasím s tým, čo tu e, ráno povedal, povedala riaditeľka právneho oddelenia komisie. Ona navrhla istú formu spolupráce, posilnenej spolupráce, nejakú štruktúru vytvoriť medzi európskymi a národnými parlamentami E, pokiaľ ide o uplatňovanie európskej legislatívy, pretože takáto spolupráca by bola kľúčová pre občanov, hlavne keď e, oproti sebe majú mocné orgány a majú pocit, že to nemajú ako prevážiť. Možno, že výbor Pety alebo Júri Európskeho parlamentu by sa mohli na týmto zamyslieť a navrhnúť nejakú štruktúru pre spoluprácu s národnými parlamentami, aby teda všetkých 28 parlamentov a poslancov z tých parlamentov spolupracovalo eh, s Európskym parlamentom. hlavne kedy je tu odpor alebo nevôľa, neochota na strane verejných orgánov. Ďakujem pekne. Ešte niekto? Pani Rosiny. E, otázka znie, prečo európske smernice sa neuplatňujú alebo neuplatňujú dostatočne. Prečo dochádza až ku konaniam pre nesplnenie povinnosti? Parlamenty zastupujú občanov, my talianských občanov, európska legislatíva sa ne, neprávom vníma ako diktát. Európsky parlament je niekde medzi občanmi a ostatnými európskymi inštitúciami. A takto treba chápať aj slova profesora Gerstela. To bolo veľmi dôležité. Treba pridať a vnútroštátne e, e, jednotlivé vlády by sa ešte pred predložením návrhu komisie mali mať možnosť obrátiť na svojich občanov, na svoje samozprávne orgány, zistiť, aká je situácia, pretože častokrát sú to takéto. Sú to práve tieto, títo občania a tieto samozprávy, ktoré E, potom sa pasujú s tou európskou legislatívou, čiže toto treba spraviť na to, aby sa to vnímanie občanov e, európskej legislatívy zmenilo, ale to je úloha nás všetkých. <clears throat> Ja sa tým tiež cítim byť veľmi dotknutá. Anche alla Commissione europea potrebbe Takže ešte pred samotným predložením návrhu komisie treba podľa mňa niečo zmeniť a vylepšiť. E, tak by sme sa možno že vyhli nejakým e, budúcim konfliktom medzi občanmi, Európskym parlamentom a komisiou. Ešte môj návrh a e, myslia si to aj ostatní talianskí poslanci politický dialog na úrovni parlamentov. To mysl- my, myslím ešte trošku pokrývkáva. Ten potenciál sa plne nevyužíva. Pritom by smernice, ale aj nariadenia neboli vnímané ako diktát, niečo, čo prichádza z hora. <clears throat> Možno, že by to priblížilo občanov k európskym inštitúciám. Takže musíme sa ešte snažiť. Musíme sa to pokúsiť e, zmeniť a vylepšiť. Ešte máme 5 minút. Ja ich využijem na to, aby som dala priestor obom rečníkom ešte 2,5 minúty. Každý máte. Môžete zareagovať na to, čo tu povedali jednotliví vnútroštátni poslanci a poslanky. Pán Vormans. Ďakujem. Ďakujem za otázky, pripomienky. Pán Viland, ak som vás pochopil správne, tu hovoríme o právach občanov, o tom, ako sa ich môžu dovolať. Či sa mm, môžu obrátiť na vnútroštátne súdy a potom e, sa dostať e, na súdny dvor cez prejudiciálnu otázku. Ak sa na to pozrieme z holandského hľadiska, tak súdy a sudcovia nevždy sú ochotní začať takéto prejudiciálne konanie, pretože to je zdlhavé, ale je to dôležité pre európskych občanov. Je tu veľa petícií v Holandsku, kde sa žiada také prejudiciálne konanie pretože si chcú uplatniť svoje právo, ale chcú poznať e, postoj súdneho dvora. Ale nevždy ich v tom podporia sudcovia v Holandsku. Častokrát si sudcovia myslia, že už tú interpretáciu e, poznajú a majú v nej jasno. Potom je tu aj ustalená judikatúra, to, čo je akt clair, a akt éclairé a ešte dve otázky. Konkrétne pána Busutila a pani Rosiny. Iba jednu vec poviem, pretože myslím si, že skôr e, profesorka Smith e, na to zareaguje. keď sme zistovali, zistovali, aká je situácia v členských krajinách v kontexte transpozície smerníc, e, ja nepoviem konkrétne, akú krajinu ide, je to vedľajšie, ale hovorili sme s nejakým úradníkom a e, grecký kolega povedal, že ste na 11. priečke e, rebríčka komisie, čo sa týka transpozície. A ten e, generálny riaditeľ, vysoko postavený úradník, povedal, že to chcem vidieť, to mi ukážte. 11. miesto. E, mali by sme mať oveľa vyššie, pretože takéto umiestnenie nám škodí. Takže <clears throat> to bolo také strategické, taká strategická reakcia. Aj keď to niekedy transponujete dobre, tak e, možno, že to potom nie je až tak prospešné pre vaše podniky napríklad. Oni možno, že nemajú až taký záujem o rýchlu transpozíciu Nestačia nejaké slávnostné prehlásenia. Je tu Lisabonská zmluva a sú tam aj tie e, paušálne pokuty. To je v poriadku, dobre, ale potrebujeme viac, možno, že ešte viac regulovať Neviem, či súhlasím s pánom Brantom, že viac regulácie nutne škodí. Myslím, že to niekedy môže aj pomôcť. Takže musíme mať niečo, čo by skutočne urychlilo transponovanie smerníc, pretože sú strategické. Ďakujem pekne. Teraz pani profesorka Smith. Minútu <clears throat> vám dávam. Veľmi stručne. Tie prejudiciálne konanie a to je zložité. E, nie je to najlepšia cesta k tomu, ako sa dovolať svojich práv. Nikdy neviete, ako to dopadne. Tam veľký priestor pre právnu interpretáciu. My sme sa vždy spolohli aj na konania pre nesplnenie povinnosti a tie prejudiciálne konania. Ehm, jedno bez druhého by nestačilo. Potom nestrannosť a komisia, <laughs> o tom by sa dali asi písať celé knihy. Ale ja sa ich zastanem. Komisia je politickým orgánom, má politické eh, priority, tie sú známe a bude to mať dopad aj na tie konania pre nesplnenie povinnosti a aj zdroje sú obmedzené, takže môžu spraviť iba toľko, koľko sa s tými prostriedkami dá. Možno, že v tom konkurenčnom práve e, sú nestranejší práve preto, že nie sú v nejakej priamej konkurencii s členskou krajinou. Ďakujem všetkým. Ďakujem za tú stimulujúcu e, e, diskusiu. Verím, že v budúcnosti bude viac príležitostí na podobné výmeny e, názorov. Ospravedlňujem sa, už naozaj nie je čas. just a number. Yeah, yeah. okay, thank you very much. Thanks. So, ladies and gentlemen, dear kolegovia, teším ma, že aj diskutujete medzi sebou, to je fajn. Teba ukazuje, že takéto stretnutia sú užitočné, ale e, máme aj isté časové tlaky, takže musíme pokračovať s ďalším panelom. Názov panelu je úloha e, tzv. compliance ako istého nástroja, ako e, zisťovania nedostatkov, alebo nedržiavania EÚ práva, teda úloha ombudsmanov a petičných výborov v tejto oblasti konkrétne. Pani O'Reilly, nech sa vám páči. Thank you, very, thank you very much, Chair. Good afternoon, everybody. I'm very happy to be back with you for this panel, which is on an issue of great and obvious importance to me, and that is the role of ombudsman. Ďakujem pekne, takže budeme hovoriť tu o úlohe ombudsmanov a petičných výborov, pokiaľ ide o neodržiavanie európskeho práva, alebo teda zisťovanie neodržiavania európskeho práva. Naša úloha je taká, že veľmi dobre zistujeme a vidíme, kde takéto problémy nastavujú, keďže sa nás obracajú občania. A e, potom máme iné nástroje, ktoré sa snažia dosiahnuť transparentnejšiu verejnú službu pracujeme prostredníctvom používania tzv. soft power, ale naše právomoci e, inšpek, v oblasti inšpekcie, investigatívy nám umožňujú definovať, kde sú problémy a tým pádom môžeme ovplyvniť aj e, zmenu k lepšiemu. Konkrétna Mm, sťažnosť niekedy vám môže ukázať, e, e, že nejaký problém niekde existuje, alebo keď tých e, sťažností je viacero podobnej kategórie, tak asi je nejaká systematická chyba, o ktorej vypovedajú. A ja takto aj postupujem, častokrát sa snažím tak rozširovať e, takéto e, vyšetrovania a priznať tie systematické nedostatky. Dám konkrétny príklad. Moja strategická snaha zistiť, ako komisia rieši prípady infringementu v rámci tzv. európskej pilotnej schémy. Zmyslom takéto pilotu e, je zistiť, keď e, sa nedodržiava európske právo si to včas, aby teda sa nemuselo ísť toho infringementu. Ale dostali sme viaceré šťažnosti, pokiaľ ide o tento pilotný program a teda začal som tak systematickejšie k tomu pristupovať a moje e, systematické e, vyšetrovanie zistilo, že tam je viacero problémov a teda komisia vylepšila svoje postupy riešenia takýchto sťažností, čo bolo pozitívne, ale mal som aj ďalšie návrhy, teda pokiaľ ide o to, akým spôsobom komisia môže ďalej vylepšiť svoje vzťahy e, voči sťažovateľom. A zistila som, že časokrát problémy vznikajú z toho, že je tam nedostatok porozumenia toho, ako komisia rieši takéto e, problémy. A niekedy komisia ako keby nedokáže e, riadiť očakávania alebo manažovať očakávania ľudí, ktorí naozaj chcú napraviť nejakú chybu. Napríklad komisia, keď povie, že neotvorí nejaký postup alebo sa rozhodne, že uzavrie, preruší nejaký postup, tak mala by to primárne vysvetliť sťažovateľovi. A pokiaľ sa to nestane, tak z toho vyplýva frustrácia, z toho vyplývajú sťažnosti. Napríklad máme tu sťažnosť, pokiaľ ide o implementáciu smernice o elektronickom súkromníctve i privacy, a teda implementácia v Nemecku. A povedal som, že komisia by mala e, primerane vysvetliť, prečo e, postupuje daným spôsobom. A nakoniec komisia vysvetlila konkrétne otázky, e, na ktoré sa dotačne ťažovala, ale celková odpoveď nebola úplne uspokojivá. A to isté platí aj v prípade zamietnutia žiadosti o prístup k dokumentom. Častokrát e, inštitúcie e, sa e, snažia, keď, sa na, keď toto žiadajú, snažia sa o nejakom konkrétnom probléme hovoriť. Bola tu sťažnosť aj napríklad od poslanca získať zapisnicu z zo stretnutia Európskeho regulačného výboru pre emisie z vozidiel, čo je veľmi dôležitá téma. Dotačný europoslanec to riešil v rámci eh, vyšetrovania Európskeho parlamentu v oblasti eurodizlového eh, škandálu. A ja som tiež podporila, že mal by tam byť lepší prístup, pokiaľ ide o zápisnicu. Ako som už povedala, občania by nemali mať menšie právo pozrieť sa na to, čo, alebo malé právo, čo robí, pozrieť sa na to, čo robí ich eh, vláda v Bruseli práve naopak. Uh, a takisto máme tu aj spoluprácu s ďalšími ombudsmanmi. Takéto nedržiavanie európskych e, predpisov môže byť e, e, riešené napríklad prostredníctvom siete európskych ombudsmanov. Tí na, sa môžu na mňa obrátiť, pokiaľ majú nejaké veci, ktoré sa ukázali počas ich práce a potom e, ja môžem získať odpovede od európskych inštitúcií. Napríklad komisia veľmi pozitívne na takéto žiadosti väčšinou reaguje. Čiže aj národné a regionálne vyšetrovania potom môžu prebehnúť lepšie a inak by to možné takto ľahko nebolo. Dám nedávny príklad. E, belgický federálny ombudsman a smernica o zjednocovaní e, rodiny. keď som bola írska ombudsmanka, som častokrát využívala e, túto službu v rámci siete, pokiaľ ide napríklad o polnohospodárskú pôdu a platby. E, takisto ďalší dobrý nástroj to sú tzv. E, tzv. iniciatíva e, paralelného vyšetrovania, čo tiež robíme s kolegami a paralelne sa pozeráme na témy, ktoré sa týkajú aj národnej, aj regionálnej alebo prípadne európskej úrovne. Napríklad sme zistovali, akým spôsobom členské štáty implementujú európsku smernicu, pokiaľ ide o látky, ktoré znižujú ozonovú alebo oslabujú ozonovú vrstvu. A poprosila som v tomto kontexte komisiu, aby konala aktívnejším spôsobom, pokiaľ ide o inšpekcie e, toho, či sa tieto predpisy dodržujú. Takisto e, exportné schémy, to je ďalší príklad, a teda nakoľko sú v súlade s s našimi záväzkami v oblasti ľudských práv, takisto akým spôsobom, keď niekto nezostane, eh, alebo nie je mu udelený azyl v Európe, ako sa s ním zaobchádza pri pri navrátení danej osoby eh, do krajiny pôvod, pôvodu. Takže to sú iba niektoré príklady toho, ako môžeme v tejto oblasti spolupracovať, aké máme nástroje k dispozícii. Ďakujem pekne, pani ombudsmanka. Vážení kolegovia, kolegovia mi pripravili takú trochu dlhšiu prezentáciu, pokiaľ ide o to, akým spôsobom vnímame tento problém na výbore pety. A chcem povedať, že výbor pre petície každý rok pripravuje stanovisko k správe o monitorovaní uplatňovania európskeho práva. To je pre nás veľmi prioritná otázka, veľmi dôležitá otázka. Každý rok sa o tom tu snažíme hovoriť aj s nejakými ďalšími kolegami z ďalších výborov Európskeho parlamentu. Máme tu veľmi dobrú spoluprácu s úradom pani ombudsmanky. Naďalej v tom samozrejme budeme pokračovať a preto my aj organizujeme e, ten, toto dvojdňové podujatie, aby sme mali takúto platformu na diskusiu aj na národnej úrovni s členmi národných parlamentov, s národnými ombudsmanmi a teda chceme naďalej pokračovať v tejto aktivite ako Európsky parlament. Taká deklarácia zo strany výboru PETI, teda to bola, to bola celá tá deklarácia, stručná, ktorú som teraz prečítal a teraz poprosím našich odborníkov, odborník Tiago Tibursio z Lisabonskej univerzity. Nech sa páči, máte prezentáciu, pokiaľ ide o úlohu ombudsmana a e, výboru PETI Eh, alebo výborov, pedy pokiaľ ide o zisťovanie nedodržiavania európskych predpisov. Nech sa vám páči. Ďakujem. Prazer e uma, honra estar Ďakujem pekne. Eh, naozaj je pre mňa veľkosťou môcť tu dnes byť s vami a hovoriť o takýchto dôležitých témach. A budem hovoriť o úlohe ombudsmana výboru eh, pety, pokiaľ ide o nedržanie európskeho práva. a budem eh, vlastne postupovať v rámci štruktúry mojej prezentácie, v rámci toho briefingu, ktorý sme nám aj eh, ktorý sme aj dostali, teda budeme hovoriť o úlohách eh, ombudsmanov, o úlohe výboru PETI, o častých postupoch alebo osvedčených postupoch a potom budeme mať aj nejaké konkrétne návrhy. Takže petícia sťažnosti to sú dva spôsoby, ktoré majú európske občania k dispozíciu, dispozícii, pokiaľ ide o implementáciu európskej legislatívy, môžu navrhovať nejaké vylepšenia, môžu e, prípadne hovoriť e, alebo pritiahnuť pozornosť štátnych orgánov, pokiaľ ide o nejaké problémy, najmä teda v oblasti implementácie európskeho práva. Samozrejme, tieto práva sú aj e, zadefinované, sú obmedzené, právo na petíciu má dávať hlas našim občanom, ale samozrejme e, nie je tam právo na nejaké pozitívne, e, pozitívnu reakciu a niekedy dokonca ani len na akúkoľvek reakciu. To proste iba postup právo byť vypočutý. Čo sa týka sťažnosti ombudsmanovi, tak e, tam sa má pracovať na tom, aby sa dopracovali, Dopracoval dopracoval táto sťažnosť nejakému rozhodnutiu o tom, či daná sťažnosť je alebo nie je odôvodnená o tom rozhoduje ombudsman a samozrejme súvisí to aj s otázkou osvedčených postupov. Pokiaľ ide o ombudsmana, tie postupy sú také skôr um, povedzme menej, menej zjavné priebežne a tie zistenia sa uvádzajú až na konci v správe ombudsmana. Ako vidíme, e, tieto práva častokrát majú isté spoločné vlastnosti, ale sú tam aj rozdiely. právo o týchto rozdieloch teda hovorí. Je tam odlišný e, teda, alebo teda veľmi široko nastavený rozsah pôsobnosti, je možné riešiť v rámci týchto postupov takmer akékoľvek, e, akúkoľvek tému, nie je to nejako veľmi obmedzené, e, treba akurát sa proste obrátiť na daný orgán, niekedy to môže byť aj ústne v prípadne ombudsmana a účastník má právo E, takýmto spôsobom konať a vlastne politické inštitúcie majú svoje možnosti, ale tu rozhoduje e, občan o tom, ako aktívne koná. Pokiaľ ide o petície, tie sa obracajú na e, politické inštitúcie, ale čo sa týka tých stiažností, tie, tam je vlastne žiadosť o spoluprácu ombudsmana, alebo obraciame sa na ombudsmana takýmto spôsobom. Právo na petíciu a právo stiažnosti, tie E, vedú potom k nejakej reakcii, právo na nejakú reakciu, nejakú odpoveď, nejaké stanovisko. A e, to sa môže e, riešiť teda nejakým písomným spôsobom alebo iným. A máme tu rozdiel, pokiaľ ide o nejakú, teda, teda, rozdeľujeme ako formy demokracie, reprezentatívna demokracia, priama demokracia, E, vlastne tu hovorím o tom, že e, to právo na iniciatívu zostáva na strane občana. Pokiaľ ide o osvedčené postupy, začali by sme s otázkou inkluzívnosti, to je taká obava, ktorá tu je dlhodobo. Viaceré skupiny historicky majú problém e, byť reprezentované v spoločnosti, alebo mali, mali alebo majú. Boli viaceré štúdie, ktoré hovoria napríklad o e, rozdieloch, pokiaľ ide o takúto e, takéto postupy. Teda ľudia, ktorí majú viac moci, viac zdrojov, väčšinou viacej takéto možnosti využívajú. Čiže napríklad v praxi to vidíme na tej tabulke, muži sa skôr obracajú než ženy. Vidíme to vo viacerých krajinách, že tie rozdiely tam sú relatívne výrazné. A toto sú ešte eh, systémy, ktoré sa v posledných eh, desaťročiach výrazne modernizovali. A účasť eh, mužov je naďalej oveľa väčšia ako v prípade žien. Čiže treba si uvedomiť, kto je tá občianská spoločnosť, kto sú takíto stiažovateľi. A toto napríklad máme aj v Litve, tam každý rok sa robí také, taký prieskum v rámci občanov a zistujú isté informácie, na základe toho potom pripravia konkrétne kampane zamierené na tie skupiny obyvateľstva, ktoré práve že dobre nepoznajú funkcie ombudsmana alebo aké úlohy e, vykonáva, splňa tento ombudsman. A niečo podobné máme aj v Severnom Írsku, tam sa uveduje, kto sa, e, kto sa stiažuje, akého veku je, akého pohľavia e, a tak ďalej. Tieto profily sa tam vlastne e, vytvoria. Nie je to nejaký všeobecný postup, ale napríklad v, tomto, v tejto krajine tiež máme konkrétny príklad toho, ako e, si ľudia vlastne zistujú, kto reálne sa na nich najčastejšie obracia. Takéto informácie, keď sme mali k dispozícii aj širšie, bolo by to veľmi užitočné, pokiaľ ide o identifikovanie aj ďalších e, možno problémov a nachádzanie nejakých riešení. Petície tie sú dôležité preto, že zapoja občanov do e, procesu e, pomocou vypočutí a diskusí, ktoré e, zahrnujú rôzne úrovne aj vysokých predstaviteľov štátnej správy. To je tiež veľmi dobré, ak takéto diskusie prenášajú televízie alebo ak sú k dispozícii na internete, ako v prípade E, európskej petície aj v Škótsku a Portugalsku je to tak. E, je to lepšie než postúpenie sťažnosti ombudsmanovi. To sa prejavilo aj nedávno v prípade veľského ombudsmana, kedy občania jasne vyjadrili želanie, že by chceli osobnejší kontakt s ombudsmanom počas procesu spracovávania stiažnosti. Takže sú tu um, diskusie, vypočutia, to je veľmi dobré, ale má to aj svoje obmedzenia. Napríklad, keď nejaká petícia má viac než 4000 podpisov, k, tomu, k nej sa pristupuje takto verejne, e, diskusia sa koná, je prenášaná aj v televízii, v parlamente, e, je potrebných 50 tisíc podpisov Takže tu je väčšia e, prekážka pre občanov e, k takémuto e, typu stiažnosti a prenašaniu televízie. Takže stiažuje to aj prístup občanov z vidieckých oblastí k možnosti vyjadriť sa. Ak je diskusia verejná, tak je pre občanov väčšia šanca, že ich stiažnosť bude úspešná, uvedomia si, že sa koná takéto e, vypočutie. Nezávisle nad e, e, teda, prahmi akceptujú sa aj kolektívne sťažnosti ze strany výboru pre petície. To je možnosť, ako rozšíriť skupinu občanov, s ktorými sa komunikuje. Napríklad online platformy, ktoré pomáhajú zbierať podpisy a tie dovolujú byť v kontakte nielen s autormi príslušnej e, sťažnosti, ale so všetkými tými, ktorí e, toto podpísali. Na druhej strane Elektronické petície sú dôležitým prvkom pre vytváranie vzťahov medzi európskymi inštitúciami a občanmi, pokiaľ ide teda o prístupnosť, je e, teda možné zabezpečiť takto lepšie e, zohľadenie občanov, ktorí by inak boli e, pod e, zastúpení, nedostačne zastúpení vo svojich záujmoch. Ale mohlo by e, to viesť aj k tomu, že budú zastúpené iba určité skupiny obyvateľov, a to tie, ktoré sa vyznajú dobre v elektronickom prostredí, na úkor iných skupín, ktoré by skôr išli cestou papierových petícií, pretože sa neorientujú až tak dobre v elektronickom svete. Takže pozor na to upozorňujem. Elektronické petície majú veľkú výhodu, aj pokiaľ ide o zverejňovanie týchto informácií o celom procese, dokumentácie, ktorá sa predkladá v priebehu celého procesu. Je možné reagovať na otázky, ktoré boli položené vláde. To je všetko dobré. Rozvíja to eh, spoločenské, e, vlastne také spoločné rozmýšľanie, tak ako to v minulosti nebolo e, možné, súčinnosť verejnej správy, e, ale teda dôležité sú sociálne siete, takisto občania sa pomocou nich viac zapájajú do diskusie, zamýš, zaoberajú sa prácou verejných inštitúcií a to dokonca v reálnom čase. To je veľmi dôležité a Zdá sa, že ombudsmani sú e, aktívnejšie, viac používajú tieto e, e, platformy než petičné výbory. To teda súvisí aj s povahou petičných výborov. To je kolektív ľudí, ombudsman je sám, sám za seba, pôsobí, môže sám rozhodovať, aké informácie o sebe postupuje na web ale niekedy je to len jednostranný spôsob používania takýchto nástrojov nie vždy tu dochádza k podpore skutočného dialogu s občanmi pomocou takýchto platformiem. V tomto e, kontexte je dôležité e, prevádzať e, informačné kampane, aby vedeli, akú úlohu majú jednotlivé inš štátne inštitúcie, aby sa tak posilnila úloha medzi občanmi a verejnými inštitúciami. Komunikácia je tu dôležitá, nemalo by ísť iba o prenos informácií, ale komunikácia by mala podnecovať občanov k účasti a skracovať vzdialenosť, ktorá tu často existuje medzi politickou mocou a občanmi. Takto by sme mali voliť moderné, inovatívne e, formy komunikácie e, pre petričné výbory a pre ombudsmanov. E, rakúsky ombudsman má v televízii svoj vlastný program, ktorý má veľký vplyv. Je to naozaj spôsob, ako sa skontaktovať s občanmi a ako poukázať na úlohu ombudsmanov. Ďalším príkladom je napríklad holandský ombudsman, ktorý popisuje fiktívne eh, prípady, ktoré ale vychádzajú z reálnych a tak zoznamuje občanov s princípmi svojej práce. Je veľmi dôležité, aby sa takéto komunikačné prostriedky využívali, aby ľudia e, lepšie pochopili spôsob, ako pracujú ombudsmani alebo aj petičné výbory Žiaľ, takéto postupy eh, nevidíme všade, vo všetkých členských štátoch a je to škoda, pretože by to bol pomerne jednoduchý spôsob, ako zlepšovať informovanosť, či už v online podobe alebo v tlačenej. A je veľmi dôležité informovať občanov, eh, ako fungujú tieto orgány. Informácie by tiež mohli byť šírené pomocou eh, mimovládnych organizácií či miestnych orgánov. Takže v EÚ môžeme konštatovať, že občania presne nevedia, ako petičné výbory či ombudsmani pracujú. Bolo by teda vhodné vytvoriť určité informačné siete, kde by sa zdieľali informácie, ako napríklad Európska sieť ombudsmanov, ktorá sprostkovala informácie o európskej legislatíve a tým zjednodušuje spoluprácu medzi ombudsmanmi a samozrejme ide o ochranu práv občanov EÚ v prvom rade, o to, aby boli občania e, zorientovaní. A potom tu máme spoluprácu medzi národnými parlamentami a európskym. Ale nie je e, tu možné adekvátne e, podporovať celý proces prekladania e, petícií na, členskej, na úrovni členských štátov, to je škoda. A na záver ešte pár krátkých poznámok. Takže používanie teda ako zabezpečiť, aby sa odhalilo porušovanie, nedodržiavanie európskej legislatívy tu by sme mali postupovať aj pomocou sociálnych eh, sietí. Mohli by sme vytvoriť nejakú špecifickú sociálnu sieť, ktorá by sa špecificky venovala práve eh, týmto témam a takýmto spôsobom by sa eh, podporovalo, aby občania používali tieto nástroje ako formu na odhalenie problémov v oblasti európskej legislatívy. A E, tiež by sa ukázalo, aké sú skúsenosti v iných členských štátoch a to by tiež povzbudzovalo občanov v iných členských štátoch, aby takisto používali takéto nástroje. Takže takáto sieť e, pre zdieľanie informácií napríklad na úrovni komisie napríklad by e, mohla ísť ruka v ruka s tým, ako podporiť úlohu parlamentov v tejto oblasti. Zbieranie informácií je tiež veľmi dôležité, napríklad o počte sťažností a petícií ktoré boli úspešné, ktoré nie. To by bolo dôležité, aby sme odhalili problémy a odhalili problémy a dokázali nájsť vhodné riešenia. A potom ešte taká samostatná kapitola týkajúca sa výročných správ, e, napríklad ombudsmanov. E, je e, dobré toto vnímať ako spôsob, ako prepožičať identitu týmto otázkam. Možno by bolo dobre vypracovať jednu jedinú správu ročne, ktorá by zhrňala všetky informácie v tej oblasti. A na záver, myslím si, že by bolo dobré zabezpečiť väčšiu viditeľnosť a posilniť kontakt s občanmi odkrývať potenciál nových eh, technológií, aby sa posilnila účasť občanov, napríklad stiažnosti pomocou smartfónov, petície, pomocou videí. Toto všetko je, myslím, vhodné pre občanov a predkladateľov eh, petícií. Zjednodušuje to ich eh, účasť je treba e, využívať možnosti platform ako komunikačných e, spôsobov, nie len pokiaľ ide o predkladateľa petície, ale aj všetkých, ktorí e, túto petíciu podporujú. A teraz kontrola a hodnotenie. Tu je dôležité, aby sme tu zahrňali všetky adekvátne ukazovatele. E, dôležitý je teda aj inštitucionálny charakter týchto postupov, ale aj správanie hlavných e, aktérov, ombudsmanov, parlamentov, vlády a samozrejme občanov. Je dôležité, aby sa rešpektoval e, zákon o zbieraní informácií, ale s ohľadom naň by bolo dobré vytvoriť nejaké hodnotenie toho, ako občania sami e, svoje skúsenosti vidia. Dobré by e, bolo pýtať sa občanov, robiť určité ak- ankety, e, vedieť o ich skúsenostiach a potom už, keď prebehne anketa či stiažnosť, petícia, aby sme sa spýtali občanov, čo si o tom myslia, aby sme vedeli, aký dopad vlastne takéto E, postupy majú, aký to má dopad e, na dôveru občanov v politické inštitúcie. A potom by bolo samozrejme dobré zistiť, že ten dopad je pozitívny. A potom špecifické cieľené kampane e, zamerané na občanov, ktorí sú e, vzdialenejší od e, administratívy a majú málo znalostí. To by sa mohlo diať pomocou určitých informačných letáčikov, kde by sme jasne popisovali, kde sa občania môžu stiažovať bolo by to k dispozícii v rôznych jazykoch, hlavne v tých naj, najdôležitejších jazykoch migrantov. A to je z mojej strany všetko. Ďakujem za pozornosť a teším sa na vaše prípadné otázky. Ďakujem veľmi pekne, pán Tibursio, za váš veľmi eh, inšpirujúci príspevok. Bola to veľmi zaujímavá analýza situácie. A teraz už rád odovzdám eh, slovo našim ďalším štyrom rečníkom štyrom ombudsmanom z rôznych členských štátov Európskej únie. E, slovo by som udelil najprv pani Silvii Spúrek, e, ktorá e, teda je zastupkyňou komisera pre ľudské práva z Polska. Nech sa páči, pani Spúrek, máte slovo. Uh, good afternoon. I will speak English. Thank you very much for... Ďakujem pekne, ďakujem za vaše pozvanie. Hovorím z pohľadu polského ombudsmana, ktorá Adama Bodnára, ktorý zastupuje orgán, alebo predstavuje orgán pre uh, rovnaké práva, pre rovnoprávnosť, takže budem vystupovať skôr tak formálne. V poslednom sa ukazovalo, že európske mechanizmy transpozície sú úplne efektívne. Transpozícia v politice európskeho práva nevždy dobre ozrkadluje európske myšlienky, európske hodnoty. Členské štáty nechránia eh, práva a slobody takým spôsobom, ako európske orgány to eh, pôvodne eh, aký mali úmysel v rámci tých smerníc. Ako dobre viede, vieme, európske smernice eh, chránia európske občanov pred diskrimináciou, ale iba do istej miery. Ochrana je relatívne široká v prípade diskriminácie na základe eh, povedzme, rasy alebo etnického pôvodu a tá diskriminácia už je slabšia, pokiaľ ide o diskrimináciu podľa eh, pohlavia alebo pokiaľ ide o zdravotne postihnuté osoby. Takže je to istým spôsobom paradoxné, že európske občania sú, e, nerovnako sa k ním pristupuje zo strany zákonov, ktoré ich majú chrániť proti diskriminácii. A e, Európa takisto je signatárom dohovoru e, o osobách so zdravotným postihnutím a aj OSN už požiadalo EÚ, aby vylepšila situáciu v tejto oblasti. Horizontálna smernica mohla situáciu vylepšiť. Návrh smernice bol predložený zo strany Európskej komisie v júli 2008, ale nikdy nebol tento návrh prijatý. A to je asi príklad nedostatku politickej vôle členských štátov a takisto aj nedostatku efektívnych nástrojov Európskej komisie, ktoré by sa mohli používať na to, aby sa stimuloval tento proces. Selektívne vnímanie e, tohto procesu e, znamená, že e, máme v jednotlivých krajinách odlišne formulované predpisy. Aj Polsko je dobrým príkladom tohto. Keď si prečítate tento náš polský zákon v tejto oblasti, napríklad tu si môžete odniesť toho, že diskriminácia voči etnickým menšinám v oblasti prístupu k vzdelávaniu tá je zakázaná, ale diskriminácia v tej istej oblasti voči ľuďom na základe ich sexuálnej orientácie, tá už dovolená je. Alebo že v obete rasovej diskriminácie, pokiaľ ide o prístup k zdravotníctvu, že tie môžu e, žiadať o kompenzáciu, ale ľudia so zdravotným postihnutím, ktorí e, majú tieto isté problémy, tak tí už toto právo nemajú. E, pokiaľ ide o správnu transpozíciu európskeho práva do, európskej, do polskej legislatívy, e, Eh, tak dobrým príkladom je aj nadmerná ťažba eh, v polských lesoch. Eh, sme signatármi rôznych dohovorov, pokiaľ ide o environmentálnu oblasť vrátania Aarhuského a ruského dohovoru. Ten je odzrkadlený tiež v ruských smernicách, ktoré požadujú, aby e, mali osoby e, možnosť odvolať sa na súde alebo na inom nezávislom orgáne, ktorý je legálne definovaný, definovaný. E, a takýmto spôsobom aj vládky môžu sa odvolávať voči projektom, ktoré majú dopad na životné prostredie a zohľadňuje to aj súdny dvor. Nekonzistentnosť medzi európskym právom a národným právom má dva rozmery. V prípade tohto lesu Bielovieža. E, poprvé, Mm, polské mimovládky sa nemohli odvolať voči rozhodnutia, rozhodnutiu ministerstva eh, životného prostredia na administratívny súd musia podať žiadosť iba vtedy, ak boli súčasťou ako nejakí aktéry v rámci týchto postupov, eh, ktoré vedli k nejakému rozhodnutiu. A žiadna mimovládka sa eh, v takýchto postupov nezúčastnila, čiže polský ombudsman rozhodol sa stiažovať sa administratívnemu súdu voči rozhodnutiu ministerstva životného prostredia. Ale administratívny súd, eh, aj prvé do inštancie, rozhodol, že stiažnosť je neakceptovateľná, eh, pretože otázka stiažnosti nespadala do eh, rozsahu, ktorý spadal pod pod pravomoci administratívnych eh, súdov v Polsku. A to je druhý rozmer. Čiže tie argumenty, ktoré ombudsman vo svojej sťažnosti spomenul, tie boli potvrdené ako správne zo strany súdneho dvora, ale zároveň minister životného prostredia zamietol sťažnosť ombudsmana, aby sa národná legislatíva v tomto zmysle eh, novelizovala tak, aby sa zabezpečilo, že eh, kontrola spoločnosti nad e, rozhodnutím, ako v prípade lež, e, e, lesu Bielovieže, aby bola lepšia. A potom po tretie, musím jasne povedať, že si musíme pamätať na situáciu, ktorá bola istým testom odhodlania efektívnosti európskych orgánov. A to je otázka migračnej krízy. Migračná kríza konfrontovala Európu s výzvou toho, že prišlo, prišiel veľký počet prichádzajúcich migrantov a utečencov, veľmi veľké číslo a tisícky z nich eh, boli bez pomoci. Polsko na základe rozhodnutia Európskej rady z, z septembra 2015 povedalo, že viac ako 6 tisíc takýchto cudzích štátnych príslušníkov príjme a napriek opakovanej e, snahe Európskej komisie Polsko nepodniklo žiadne kroky preto, aby tieto svoje povinnosti aj splnilo. Čiže opäť chýbala politická vôľa a znamená to, že neboli dodržané slob- občianské práva a slobody. Tisícky mužov, žien a detí nedostali pomoc alebo sa utopili, keď sa snažili dostať do Európy. A ďalší problém, ktorý v tejto súvislosti chcem spomenúť, je zamietnutie poskytnutia prístupu k úverným informáciám, pokiaľ ide o určovanie medzinárodnej ochrany cudzišatých príslušníkom v Polsku. Osoba, ktorej sa týka toto rozhodnutie, vlastne nevie, fakt, nepozná faktický základ toho rozhodnutia ani žiaden dôkazy, nemajú prístup k efektívnemu, efektívnej možnosti odvolania sa v súlade s dohovorom o ľudských právach alebo v súlade s Európskou chartou pre ľudské práva. A e, toto bolo spomenuté v viacerých rozsudkoch, ktoré súdny dvor e, vydal. Súdny dvor povedal, že implementácia práva na efektívne e, odvolanie sa znamená, že daná strana musí mať naozaj príležitosť dozvedieť sa o dôvodoch, ktoré viedli k danému rozsudku proti nemu môže to byť v tom samotnom rozsudku alebo proste nejakou inou formou. Takže toto sú iba niektoré príklady toho, že slobody a práva európskeho občana nie sú dostatočne chránené. Polský ombudsman všetky tieto témy predložil aj na polských orgánoch a na polských súdoch, ale pokiaľ nemá silnú podporu európskych inštitúcií, národný ombudsman nemôže alebo nemá nejakú veľkú kapacitu naozaj tú situáciu reálne zlepšiť. Treba pamätať na to, že každý legislatívny akt znamená, e, hovorí o konkrétnych ľuďoch alebo dotýka sa konkrétnych ľudí, o ich potrebách, e, o ich snoch a Európska únia môže týmto ľuďom pomôcť alebo naopak nepomôcť. A Teraz máme 14 dní aktivizmu proti rodovo podmienenému násiliu a Európska smernica pre obete e, hovorí o špeciálnej podpore pre e, ľudí, ktorí trpia tako, takýmto násilím, domácim násilím, sexuálnym násilím, rodovo podmieneným násilím a tak ďalej. A celé vystúpenie by som mohol venovať e, práve týmto témam, pretože to témy treba o nich hovoriť a dúfam, že jedného dňa budem mať túto príležitosť. Dnes teda iba chcem zdôrazniť skutočnosť, že táto smernica nebola doteraz plne transponovaná a implementovaná. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Vidíte reakciu, potlesk. Teraz je mi potešením uviesť ďalšiu rečničku pani Máriu Patakijovú, verejná ochrankyňa práv Sloven- na Slovensku. Ďakujem veľmi pekne, eh, pán predsedajúci. Eh, ja, my sme sa dohodli v paneli, eh, okrem kolegyne z Polska, ktorá vtedy s nami nebola, že budeme zdieľať naše skúsenosti v našich teda jazykoch krajín, ktoré, ktoré reprezentujeme. Ja predovšetkým ďakujem za možnosť e, zdieľať e, skúsenosti e, z interpretácie a z aplikácie európskeho práva na, na Slovensku. Prezentácia sa bude týkať problematiky malých vodných elektrární a je vo vzťahu k tej téme, ktorá odznela aj v doobednejšom paneli. Ja teraz dúfam, že to bude fungovať. OK. Tak. Uh, predovšetkým veľmi stručne predstavím kompetenciu alebo teda pôsobnosť uh, ombuds uh, osoby e, na Slovensku. Potom sa budem venovať problematike malých vodných elektrární, relevantného práva európskeho, slovenského, a najmä e, osobitnej mimoriadnej správy, ktorá bola v marci roku 2017 e, prezentovaná Národnej rade Slovenskej republiky, no a potom z toho vyplývajúce e, závery. Verejný ochranca práv na Slovensku je inštitúcia, ktorá je upravená v Ústave Slovenskej republiky, Eh, bola upravená, doplnená do ústavy v roku 2001. Tu som zobrazila základné vymedzenie eh, kompetencií verejného ochrancu práv. Eh, vykonávajúca zákonná úprava takisto bola prijatá v roku 2001, takže inštitúcia verejného ochrancu práv na Slovensku má viac ako 15 rokov a e, teda postupne verím tomu, že e, sa prejavuje pozitívny účinok e, pôsobenia tejto inštitúcie v sústave teda ústavných orgánov Slovenskej republiky. Základná charakteristická črta verejného ochrancu práv je, že je to teda parlamentný ombudsman, to znamená, ako je volený parlamentom, tak sa zodpovedá Národnej rade Slovenskej republiky. Je to e, národný e, ombudsman, to znamená, že, e, a to nadvezuje na tú črtu, že je zároveň monokratický. To znamená, na rozdiel od svojich ctených kolegyň, ktoré zastupujú ombudsmanov svojich krajín. Verejný ochranca práv na Slovensku nemá svojho zástupcu a je povinný vykonávať kompetenciu osobne a nezávislá a nestranne. A teraz by som prešla k problematike, e, ktorej sa chcem e, substantívne venovať, a to sú tzv. malé vodné e, elektrárne. Malé vodné elektrárne, na Slovensku je ich postavených 203, alebo ku dňu vyhotovenia správy, s tým, že ešte je možné podľa vhodných profilov realizovať 375 eh, eh, eh, elektrární malých vodných a tým pádom využiť hydroenergetický potenciál slovenských riek. Malé vodné elektrárne majú svoje pozitíva a svoje negatíva. Ich celková myšlienka je založená teda na tom, že E, znižovaním, e, kurdským protokolom sa signatárske štáty v rámci OSN zaviazali postupne znižovať emisie skleníkových plynov na zabezpečenie ochrany životného prostredia a v dôsledku toho e, v rámci Európskej únie sa zaviedla aj podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie v štátoch EÚ. No a jedným z tých spôsobov je práve využitie aj potenciálu riek prostredníctvom e, vodných elektrární. Za malú vodnú elektráreň sa považujú tie, e, ktoré majú inštalovaný výkon do 10 e, MW. Ich pozitívne efekty sú tie, alebo sa prevažne uvádzajú, že v porovnaní s výrobou z energie z fosílnych palív predstavujú nižšiu záťaž niektorých zložiek životného prostredia, predovšetkým ozdušia, tvorby odpadov a emisí skleníkových plynov. Výroba energie z nich nie je zaťažená prepravnými nákladmi ani environmentálnymi vplyvmi z dopravy a prispievajú k diverzifikácii energetických zdrojov, k energetickej bezpečnosti. Medzi negatíva e, by sme mohli zaradiť predovšetkým spomalenie vodných tokov, zmena teploty, zníženie koncentrácie kyslíka, zníženie samočistiacej schopnosti vody a následná zmena druhového zloženia vodných živočíchov. Medzi výrazne negatívum je aj znižovanie biodiverzity, e, fragmentácia biotopov, v prípade výskytu vzácnych biotopov môže dojsť k ich poškodeniu alebo až e, k zničeniu a narušenie pozdĺžnej spojitosti ekosystémov vodných tokov, lebo predstavujú priečnú bariéru, ktorá bráni prirodzenej migrácii rýb a vodných e, živočíchov. Tých negatív je viac, nechcem vás tu s tým unavovať, ale to, čo je osobitný problém, je e, v súčasnosti porovnávanie výhod a teda prínosov e, z e, ako keby ekonomických z činnosti malých vodných elektrární vo vzťahu k dopadom, ktoré majú na životné prostredie. Domnívam sa, že ak by sme mali naozaj vyriešiť otázku efektívnosti výrobu energie v malých vodných elektrániach, porovnaní s ich dopadmi na životné prostredie je potrebná špecifikácia a ocenenie tzv. ekosystémových zložieb vodných ekosystémov, pričom ekosystémovými službami sa rozumejú prínosy a úžitky, ktoré poskytujú prirodzene fungujúce ekosystémy. V rámci Európskej únie sa tejto problematike venuje e, pozornosť e, v rámci stratégie ochrany e, biodiverzity do roku 2020, ale je to, je to problematika, ktorá nie je v súčasnosti úplne rozpracovaná a dokončená a tým pádom aj jej následný dopad potom na jednotlivé členské štáty bude prirodzene aj z toho časového hľadiska oneskorený. Eh, z dôbednejšieho rokovania vyplynulo, že eh, eh, z dopadových štúdí je tu relevantná smernica na EIA a takisto smernica, ktorá sa venuje strategickému vyhodnoteniu dopadov, teda tak nazývaná SEA smernica. Ale okrem toho je potrebné, a to tu tiež bolo v diskusnom príspevku spomínané, e, zobrať do úvahy aj e, smernicu, ktorá sa vzťahuje na e, vodné hospodárstvo a takisto smernicu, ktorá sa vzťahuje na ochranu druhov. No a oproti týmto smerniciam je ako keby kontra v kontradiktornosti postavená smernica na, na promovanie používania Um, energie eh, z obnoviteľných eh, zdrojov. A teda tu v problematike malých vodných elektrární sa stretávajú tieto dva eh, európske pohľady. Ja som si tu dovolila uviesť aj tie relevantné články zo Slovenskej ústavy, ktoré e, zavezujú e, e, a teda predstavujú pre verejného ochrancu práv na Slovensku ten základ, kedy môže vysloviť, že došlo k ohrozeniu alebo porušeniu základných práv a slobod. Čiže je to predovšetkým článok 44, článok 45 na Eh, včasné a kompletné, teda úplné informácie o stave životného prostredia. No a veľmi často využívaný článok 46, ktorý sa týka súdnej a inej eh, právnej ochrany. Čo sa týka eh, situácií na Slovensku zo strany verejného ochrancu práv, tak mimoriadná správa vzťahujúca sa k nedostatočnej implementácii európskeho práva vo vzťahu alebo balansovaniu tých dvoch ako keby protichodných e, e, záujmov, e, teda záujmem na produkcii obnoviteľnej energie z obnoviteľných zdrojov a záujme na dodržiavaní a ochrane životného prostredia, bola predložená Národnej rade v marci 2017. Zakladala sa na prieskume, ktorý bol realizovaný z vlastnej iniciatívy verejného ochrancu práv keďže v tom čase bol narastajúci počet e, sťažností proti postupu orgánov pri, práve pri aplikácii EIA, EIA respektíve strategických dopadových štúdií. Prioritne bol prieskum zameraný na dodržiavanie základných práv a súlad konania e, s národnou e, legislatívou, avšak na vysokú mieru harmonizácie európskeho práva sa zároveň jednalo o súlad s unijnou Eh, legislatívou. V prieskume sa zistilo, že dochádzalo k závažnému porušovaniu základných práv a slobôd týkajúcich sa práva na priaznivé životné prostredie, práva na včasné a úplné informácie o stave životného prostredia, ako aj práva na súdnu a inú právnu ochranu, čiže už zmienené, zmienené články 44 a 46 Slovenskej ústavy. Porušovanie princípov dobrej správy malo systematický charakter Opakovali sa rovnaké pochybenia pri množstve povoľovacích procesov. Postup orgánov bol často formalistický, úrady rozhodovali nekonzistentne, ignorovali dôležité stanoviská a pripomienky v procese. Často povolovali stavby len na základe potreby plniť ciele výroby energie v obnoviteľných zdrojoch, zatiaľ čo environmentálne požiadavky ignorovali. Čo považujem za v podstate alarmujúce je, že v absolútnej väčšine prípadov pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie chýbalo posúdenie kumulatívnych vplyvov viacerých malých vodných elektrární na tom istom vodnom toku blízko seba, čo je jednoznačná požiadavka vyplývajúca e, z SEA alebo EIA. Príklad, e, ktorý je podrobne rozobratý aj v správe, e, okrem teda ďalších 14, je malá vodná elektráreň e, Tekov, ktorá je konec koncov aj predmetom konania o infringemente, ktorý bol otvorený takto pred 4 rokmi, 27. novembra 2014. V tomto prípade EIA neprebehla napriek tomu, že v okolí na tej istej rieke stoja už dve iné malé vodné elektrárne, ktoré kumulatívne zhoršujú kvalitu vôd. Dokonca, a to je osobitne významné, ju ovplyvňuje aj vypušťanie vôd z jadrovej elektrárne Mochovce, napriek tomu EIA nebola vykonaná. Územné rozhodnutie bolo vydané 18. októbra 2010 a stavebné 19. októbra, čiže na druhý deň. Verejnosť do procesu nebola zapojená. Iným príkladom, ktorý viem uviesť e, aj e, z regionálneho výjazdu na, v mieste samom e, v Lani v novembri, je malá vodná elektráreň Šálková, ktorá je postavená priamo v obci 20 metrov od rodinných domov, ktoré okrem už zmienených negatív ich obyvatelia sú zaťažení aj nízkofrekvenčnými rezonanciami teda hlukom, ktorý produkuje e, táto malá vodná elektráreň, ktorý však e, nie je e, postihnutelný v rámci súčasných noriem. Takže závery, ktoré verejný ochranca práv vo vzťahu k zisteniam prezentoval dotknutým orgánom verejnej správy, boli, nevyhnutnosť pripraviť komplexný strategický materiál na kumulatívny efekt e, malých vodných elektrární, čiže to bolo na strategickej úrovni. Na úrovni individuálnych malých vodných e, elektrární, teda individuálnych stavieb, nevyhnutnosť brať kumulatívne efekty do úvahy v každom jednotlivom prípade. No a osobitným problémom, ak sme tu zmienili aj Jarhuský dohovor, je v podstate e, transparentnosť e, v procese e, identifikovania a informovania o tom, e, ktoré profily na riekách, ktoré majú hydroenergetický potenciál na využitie, sú ešte k dispozícii, pretože tieto informácie v čase vypracovávania správy neboli k dispozícii a tým pádom v podstate celý ten proces bol ako keby uzatvorený e, do činnosti správcu, toku, ktorým je štátny vodohospodársky podnik, čiže štátny podnik, takže entita ovládaná štátom, respektíve e, komisia, ktorá bola e, vytvorená za účelom vyhodnotenia konkrétnych žiadostí o pridelenie profilov. Za osobitne významné považujem to, že hydro, eh, koncepcia hydroenergetického potenciálu Slovenskej republiky, ktorá bola schválená v roku 2011 a ktorá neobsahuje v sebe závaz, záväzné odporúčania vo vzťahu ku kumulatívnym a synergickým vplyvom jednotlivých malých vodných eh, elektrární do súčasnej doby nie je aktualizovaná, nie je zmenená, pretože ten návrh, ktorý bol pripravený v roku 2016, predovšetkým z pohľadu kumulatívnych a synergických efektov bol nedostatočný a preto e, bol poda bola podaná správna žaloba ohľadne e, tohto strategického dokumentu a e, konanie nie je do dnešného dňa ukončené. Na záver by som uviedla len to, že som toho názoru, že skutočne dôkladné porovnanie prínosov z výroby energie z obnoviteľných zdrojov a strát na hodnote ekosystémov spôsobených ich výstavbou a činnosťou je možné až po ich reálnom porovnaní v obdobných kategóriách. Až potom sa totiž bude môcť uzavrieť otázka, či je energia vyrobená v malých vodných elektrárniach v danom území skutočne zelená. Takéto porovna- takýchto porovnaní sa domáhali viacerí účastníci posudzovacích a povoľovacích procesov a vysporiadanie sa s ich námietkami prakticky v žiadnom prípade nezodpovedalo nárokom, ktoré na rozhodovanie orgánov e, verejnej správy kladú požiadavky právneho štátu a princípy dobrej správy. No a pokiaľ by sa z tohto záveru malo odvodiť nejaké poučenie pre ďalšiu legislatívnu činnosť aj Európskeho parlamentu, tak v podstate z toho vyplýva to, že e, by sa e, do budúcna e, tie legislatívne akty, ktoré vedú k tomu, aby sa balansovali viaceré záujmy, tak aby ich vyjadrovanie hodnoty týchto zájmov vedelo byť rovnaké alebo aspoň obdobné, pretože ak tomu tak nie je, tak v tých procesoch sa dostávame do situácie, že e, skutočne sa môže v mnohých prípadoch jednať o rozhodovanie, ktoré k vybalansovaniu týchto zájmov nepovedie, pretože nie je dostatočne e, možné kvantifikovať Eh, ich eh, hodnotu a význam a potom sa eh, môže situácia vyvinúť tak, ako v tejto prípadovej štúdii, ktorú som uviedla. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Ďakujem tiež. Thank you very much, madam Now pleased. Ja tiež ďakujem veľmi pekne, pani Patakiová. Teraz už by som chcel dať slovo ďalšej rečníčke, pani Maje Saxlín Eh, zástupňu parlamentného ombudsmana z Fínska. Nech sa páči, máte slovo. Kiitos, arvoisa puheenjohtaja, arvoisat parlamentin edustajat. Ďakujem vám pekne, pán predseda, vážení zástupcovia Európskeho parlamentu. Úloha Európskeho ombudsmana vo Fínsku spočíva eh, v tom, aby sme zabezpečili, že všetci sa budú pridržiavať zákonov a práva, dodržiavať základné práva, ľudské práva. Na tomto základe môžeme podporovať e, teda funkčnú e, demokraciu a dobré e, fungovanie spoločnosti, lepšovať aj prácu parlamentov. A som veľmi rada, že môžem e, tu dnes s vami na túto tému diskutovať. Teraz e, k tomu, ako, e, aký je tu vzťah teda medzi tými stiažnosťami a európskym právom. Sú tu stiažnosti hlavne v súvislosti s environmentálnou problematikou, a väčšinou e, postupujeme tak, že hlavne komisia je e, príslušná teda do veľkej miery, ale pretože komisia nemôže e, sa vždy opírať o teda právne v skutočnosti treba zabezpečiť aj e, vlastne splnenie všetkých právnych predpokladov. To znamená, že sú e, stiažnosti, e, ktoré preskúmávame naraz spoločne, alebo sa môže stať, že veci priamo postúpime na preskúmanie komisii. Môj príklad sa bude zaoberať chartou základných práv. E, Stežovateľka sa e, stežovala, že nemôže e, sa dostať do reštauračného vozňa na svojom vozíku. Ombudsman sa týmto zaoberal. V tejto súvislosti existujú európske štandardy, ktoré nespomínajú, že v reštauračných vozňoch má byť vlastne zabezpečený bezbariérový prístup teda e, nemajú tu rovnaké možnosti. E, tí, ktorí sú odkladaní na vozíček, ide tu o e, teda rovnosť príležitostí a preto nebolo možné, aby sa toto otázkou zaoberal ombudsman. My sme sa preto snažili, aby všetci, všetky zainteresované strany vlastne pochopili túto právnu stránku, ale E, snažili sme sa postupiť tieto e, informácie tým, ktorí navrhujú e, reštauračné vagóny, tak aby sa v budúcnosti vyhli takejto situácie. Môj ďalší príklad je rozhodnutie súdneho dvora týkajúci sa iného členského štátu. V danom prípade išlo konkrétne o to, že leasingové e, vozidlá z iného členského štátu e, sa používajú v ďalšom členskom štáte a potom e, v ďalšom prípade, vzťahujúcom sa na Holandsko, sa v rozsudku spomína, že nie je prípustné daň si ponechať do plnej miery, pokiaľ sa vozidlo používa v inom členskom štáte. No a vo Fínsku je právny systém podobný ako v Holandsku a preto stiažovateľka mohla povedať, že e, e, vlastne sa stiažuje v súvislosti s aktuálnym e, stavom, žiada o napravu a zmenu Um, právnej situácie. Potom k ďalšiemu príkladu. Uplatňovanie všeobecných eh, princípov Európskej únie eh, pri aplikácii eh, práva EÚ. Ide o uznávanie diplomov v Eh, iných členských štátoch, v tomto prípade teda vo Fínsku. No a stiažovateľ eh, povedal, že teda eh, orgány rozhodli, že diplom nebude uznaný, nemusí byť uznaný, ale nezohľadnili sa tu všeobecné princípy Um, práva Európskej únie pri tomto rozhodnutí. Máme tu rozsudok súdneho dvora, u ktorých sa stiažovateľ oprel a argumentoval, že všetky princípy Európskej únie sa musia zohľadňovať. A potom štvrtý príklad – formulácie na e, národnom práve. Tu sťažovateľka poukazovala na to, e, že sa vo Fínsku pripravuje návrh zákona týkajúci sa transpozície európskeho práva v oblasti e, polovného práva a hovorilo sa, že tento fínsky návrh zákona nezodpovedá eh, európskym predpisom v tejto oblasti. Sťažovateľka povedala, že nie je možné sa eh, zaoberať témami, ktoré sa vzťahujú na biológiu, eh, biodiverzitu a podobne. A napokon otázkou, či Národný parlament správne transponoval eh, právo Európskej únie. Tieto eh, otázky sa musia eh, rozhodnúť na úrovni Európskeho súdneho dvora. A potom ešte ďalší príklad k národným princípom dobrej správy veci verejných efektívnosti, transparentnosti. Ide tu prípad e, z oblasti potravinovej bezpečnosti. Stiažovateľka sa stiažovala na to, že nemá informácie zo strany eh, orgánov, ktoré sú príslušné pre eh, kontrolu dodržiavania eh, tejto európskej legislatívy. Táto organizácia sa vyjadrila v tom zmysle, že má ťažkosti v oblasti výkladu a preto sa tento fínsky orgán musí obrátiť na orgán v inom členskom štáte, aj na komisiu s prozbou o objasnenie, pokiaľ ide o výklad. A e, Zároveň treba teda e, postupovať dôverne, pretože e, to bolo aj vo vzťahu s dôvernými informáciami. Bola tu teda snaha stanoviť tie správne modality ehm, výkladu, ale v tomto procese nebol čas e, takto dlho e, postupovať. Všetko teda dlho trvalo, ale daný orgán podľa národného zákonu mal prijať rozhodnutie a na základe tohto by e, sa musela stažovateľka obrátiť na Európsky súdny dvor a iba takouto cestou e, vymôcť rozsudok. No a potom posledný príklad, princíp lojality. Stiažovateľka nadniesla skutočnosť, e, teda nadniesla otázku toho, že e, colné úrady sa príliš dlho zaobrali témou výšky e, cla, ktoré bolo treba zaplatiť, ale princíp lojality znamená aj, že administratíva má spracovávať záležitosti rýchlo, pokiaľ ide o voľný pohyb tovarov. Na záver, vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, ešte dve prosby z mojej strany na vás. V prvom rade nasledovné. modality príjmania rozhodnutí eh, v prípade legislatívy EÚ, obzvlášť eh, v prípade sociálnych otázok. Eh, sme sa tu už rozhodli ísť cestou teda väčšinového príjmania, to veľmi stiažilo proces rozhodovania a neprispelo to k vzájomnej dôvere. Keď e, v e, postupe spolurozhodovania sa nemôžu vypracovať e, žiadne vhodné kompromisy. A potom druhý bod, inštitúcia ombudsmana. Vo Fínsku e, pri e, implementácii smernice o e, ochrane údajov sme skonštatovali, že navrhovaný kontrolný systém predpokladá, že nový národný systém bude kontrolovať ombudsman ale vo fínskych zákonoch sa spomína, že e, Európsky ombudsman je zodpovedný za kontrolu iných aktérov. A keď e, vznikajú nové kontrolné mechanizmy, keď sú zavádzané nové kontrolné mechanizmy, treba samozrejme zohľadniť e, aj e, vlastne to, že ombudsman je najvyšším národným kontrolným e, orgánom e, v súlade s legislatívou určitých členských štátov. Ďakujem a slovo teraz dostane ďalšia rečníčka z Portugalska, pani Teresa Anino. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Už je celkom neskoro, a preto sa chcem poďakovať všetkým, ktorí tu ešte stále sú. A ďakujem vám, pán podpredseda, za to, že ste pozvali aj portugalskú ochránkyňu práv Aj nám ide o presadzovanie priorít. Ide o to vytvoriť silnejšiu Európsku úniu a preto je dôležitá e, jednotná implementácia legislatívy EÚ v členských krajinách. Tá legislatíva preto musí byť kvalitná a to isté musí platiť aj pri implementácii Ombudsman chráni práva a zohrávajú teda strategickú úlohu. Európsky. U nás e, ombudsman zaručuje ľudské práv My teda ochraňujeme a podporujeme tieto práva a slobody našich občanov a neformálne zaručuje aj spravodlivý výkon verejnej moci. Ide nám v prvom rade o zákonnosť postupov a zaistiť aj rovnováhu medzi legálnosťou a možnosťou zasahovať. A my ako garant práv občanov sa práve snažíme o túto rovnováhu. Ochraňovať práva občanov a ochraňovať aj právo únie a predovšetkým základných práv občanov. Sú tu dôležité paralely, myslím, medzi vnútroštátnou a európskou úrovňou. Dôležitá je spolupráca. My samozrejme zblízka sledujeme činnosť európskeho ombudsmana treba zdôrazniť podľa mňa, že aj v rámci dnešnej konferencie o uplatňovaní európskej legislatívy je dôležitá práva úloha európskeho ombudsmana. Tiež ide o zaručenie dobrej správy Európskej únie inštitúciami EÚ. To prispieva aj k participatívnemu európskemu občianstvu. Národní ombudsmani sa tomuto venujú na národnej úrovni a tam práve občania môžu naražať na prekážky pri uplatňovaní práva. Ja sa chcem zamerať ešte aj na fungovanie portugalskej ombudsmanky. Čo sa týka šírenia informácií o základných právach a slobodách. To je asi hlavná úloha. Potom tiež informácie o fungovaní inštitúcií. Za uplynulých rok, 10 rokov sme zaujali taký komplexný postoj všetky základné práva, zásady a normy ale aj tie, ktoré vyplývajú z európskeho kontextu. Vedieme kampane, školiace aktivity zamierené na rôzne skupiny občanov, napríklad na bezpečnostné zložky, na radnice, na samozprávne orgány a aj na tie vzdelávacie. Prirodzene snažíme sa hovoriť s občanmi tak, aby nám rozumeli. A to je jedna z veľkých víziev pre ombudsmana. Pretože ombudsman je práve tou inštitúciou, ktorá má mať blízko k občanom a tí jej teda musia e, rozumieť. A potom je tu aj e, centralizmus, čo je istá výzva. My sa nemôžeme obmedziť iba na veľké mesta, ale aj na tie vidiecké, aj tam musí byť prístup k ombudsmanovi a tu je ešte veľký potenciál pre elektronické komunikačné prostriedky. A potom prevencia je kľúčová, musíme zvyšovať povedomie, musíme e, e zmenšiť ten, e, tú vzdialenosť medzi ombudsmanom a občanmi. Musíme budovať dôveru e, v ombudsmana taktiež e, posilňovať dôveru v legislatívu a presadzovať aj hodnoty. Kvalitná legislatíva to nie je iba obsah. Tu kľúčová je práve implementácia, uplatňovanie v praxi. Takže my ju musíme uh, nielen šíriť, ale prehlbovať aj poznatky o tejto legislatíve. A to nie je čiste retorická úloha, ale reálna. A my tam musíme konať. Portugalská ombudsmanka je pod istým tlakom. Máme dosť veľký počet stiažností E, neviem vám presne povedať, kedy išlo e, práve o stiažnosti na európsku legislatívu. Väčšinou ide o e, prípady, ktoré vyplývajú z portugalskej ústavy, ktorá obsahuje veľký dlhý zoznam základných práv a slobod. Ale vždy je možno sa dovolávať aj práva EÚ, ak e, sa to uplatňuje na konkrétny prípad. Stalo sa tak už viackrát, výsledky boli rôzne. My vždy pristupujeme jednotlivým prípadom pedagogicky, snažíme sa zaručiť prevahu práva EÚ, napríklad diskriminácia kvôli veku pri zamestnaní. Mali sme takýto prípad. Išlo o maximálny vek pre e, začatie výkonu istých profesí alebo disponibility kvôli veku. Konkrétne išlo o diplomatov. My sme teda prispeli k rôznym rozhodnutiam a ten cieľ, možno, že tých noriem bol legitímny, ale v konkrétnom prípade tých diplomatov sme ich eh, vyzvali k riešeniu, ktoré by bolo viac e, v prospech rovnakého zaobchádzania, čiže nediskriminačné. Išlo teda zaručiť režim rovnakých základných práv pre všetkých. A samozrejme aj neustála kontrola je dôležitá. A potom ďalší prípad sa rieši, e, týkal zmeny legislatívy, tzv obrátená diskriminácia, keď e, nejaký členský krát diskriminuje svojich vlastných príslušníkov v prospech e, príslušníkov z iných krajín. Išlo o prípad zmeny zákona. Už sa to síce odtedy opravilo, ale išlo o inžinierov, ktorí nadobudli vzdelanie v Portugalsku, ale nemohli naďalej pracovať aký, ako architekti aj keď predtým to povolenie na výkon takejto e, funkcie e, takéhoto povolania mali. Takže my sme to napravili a mohli teda naďalej pracovať ako architekti a potom niečo, čo sa týka transpozície. Týkalo sa to regulačných požiadaviek e, pre detské ihriská. Európsky teda ombudsman e, poukázal na to, že tá vnútroštátna úprava nie je vyhovujúca, nezaručuje sa jednoznačne bezpečnosť detí a potom isté technické požiadavky, ktoré práve vyplývajú z európskej smernice a portugalský zákonodárca musel potom komisii oznámiť, ako chce zaručiť efektívne uplatňovanie novozavedených pravidiel. A ešte jeden príklad, sťažnosť, kedy ombudsman zohral zásadnú pedagogickú rolu. Išlo o to vysvetliť význam niektorých portugalských zákonov, lebo transponovali európske smernice. My sme to dokázali vysvetliť našim občanom. Častokrát ide o práve environmentálnych práv a konkrétne znečistenia ovzdušia. Častokrát sú občania proti obmedzenému používaniu vozidiel hlavne v centrách miest. Ale to je zásadné, pretože my práve občanom musíme vysvetliť, prečo je to dôležité a ako to prispieva k ich ochrane alebo ochrane ich zdravia. Aký to má dopad na životné prostredie. A dobré životné prostredie je zásadné. A tiež, e, že to ide ruka v ruke s udržateľným rozvojom. Občania to nevždy tak jasne vnímajú. Takže sa asi všetci zhodneme na tom, že dobré unijné právo závisí od dobrej vnútroštátnej implementácie. Myslím, že my by sme mali mať dobré požiadavky práve na vnútroštátnu legislatívu, My sme národnou inštitúciou pre ľudské práva v Portugalsku, teda trochu viac ako ombudsman. E, Dohliadame aj na dodržiavanie dohovoru, na zabránenie mučeniu. Čiže centrálne, efektívne treba transponovať európsku legislatívu do vnútroštátnej. Ja vám môžem povedať, že je na nás, aby sme na to dohliadali. Musí nám záležať na lepšom, efektívnejšom systéme, ktorý by lepšie chránil základné práva a nastolil rovnosť v oblasti práv a ochrany týchto práv občanov. A v EÚ by tá situácia mala byť porovnateľná v jednotlivých členských krajinách, takže tu ešte máme hodný kus cesty pred sebou. Každopádne Treba ochraňovať e, práva občanov, treba si vymieňať osvedčené postupy, e, lepšia kontrola, uvedomiť si význam údajov, to je dôležité aj pre verejné kvalitné politiky. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. Thanks for this excellent Ďakujem za vašu kvalitnú prezentáciu. A ďalej by som chcel otvoriť e, E, možnosť aj pre kolegov, ktorí chcú vystúpiť, ktorí sa hlasia. Robert e, Mamatov z Polského senátu sa hlasí ako prvý, nech sa vám páči. Ďakujem bardzo, pani przewodniczący. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán predseda. Silvia Spurek tu osobne nie je prítomná v tejto chvíli, takže nebudem odkazovať e, na to, čo povedala vo svojom vystúpení. Máme výbor pre právny štát a ľudské práva v rámci Polského senátu a akýkoľvek polský občan sa môže obrátiť na tento výbor, predložiť tam sťažnosť, predložiť e, petíciu v súvislosti s prípadným nedodržiavaním alebo porušovaním práv daného občana. Kdokoľvek túto petíciu môže predložiť, môže to byť skupina občanov, môže to byť jednotlivci. Otázky, ktoré sa to týka, to je napríklad sloboda vierovýznania, ochrana, život, ochrana pardon, zdravia, fungovanie Ministerstvo financí, fungovanie armády, polície, právo zhromažďovania, tlačové alebo mediálne slobody, reklamy v televízii a v médiách, spotrebiteľské práva, právny štát, ľudské práva a tak ďalej. Čiže e, náš výbor e, všetky tieto petície e, príjme a častokrát aj návrhne zmenu legislatívy na základe no, takéto dokumentu alebo takéto oslovenia. A tento výbor takisto spolupracuje veľmi dobre aj s e, polským ombudsmanom. Výbor má svoju úlohu, ombudsman má svoju úlohu a spolupráca je dobrým spôsobom, ako dosiahnuť výsledky. Častokrát ombudsman e, je priamo oslovený osobami, ktoré majú témy, ktoré sa ich týkajú osobne. Ombudsman častokrát e, reaguje aj spoločne s týmto výborom pre e, ľudské práva, právny štát a petície, pretože výbor môže konať aj legislatívne. Ombudsman častokrát navrhuje aj novelizáciu legislatívy a potom na základe tohto môžeme konať. Samozrejme, spolupráca nie je vždy úplne ideálna a za každým sa snažíme tú spoluprácu v rámci možnosti vylepšiť. Ja ako predseda e, výboru pre ľudské práva, právny štát a petície môžem povedať, že inštitút ombudsmana pre nás je kľúčový inštitút a e, je to veľmi dôležitý nástroj, pokiaľ ide o ochranu ľudských práv v Polsku. Pokiaľ ide o ten les Bielovieža, ktorý ste spomínali. Ako hovorila aj, hovoril aj ombudsman, ombudsmanka z Portugalska veľmi dôležité, aby sme sa ku všetkým ľuďom, eh, aby sme ku všetkým ľuďom pristupovali rovnako. Nemci majú v tejto veci rovnaký problém a ni, nikoho netrápi, čo sa deje v Nemecku, nikto tam nerozpráva, nie je to nejaká veľká téma. Uh, a my za túto vec e, sme predmetom útokov. Nakoniec sme ustúpili, e, Európska únia k tomu mala nejaké pripom pripomienky, ktoré sme akceptovali, alebo boli by sme radi, keby sme všetci e, boli meraní rovnakým metom. Ďakujem pekne, ďalej poslanec Marias. Áno, ďakujem pekne, chcem pogratulovať eh, nášmu výboru, takisto aj kolegom, ktorí sem prišli z iných eh, parlamentov, z parlamentov, ktorí sa zúčastnili dnešnej schôdze. Ja som veľkú časť eh, tejto diskusie sledoval z kancelárie, pretože najprv som nemal možnosť osobne sa sem dostaviť a Radi by sme zdôraznili následovnú vec. Hovoríme tu o občanoch a o právach našich občanov. A ja by som chcel hovoriť pre zmenu aj o právach poslancov. Aj poslanci sú tiež občania, akurát e, poslanci a europoslanci konkrétne majú tiež nejaké práva, nejaké špeciálne práva, pokiaľ ide o ten um, dojem, ktorý v médiách máme, alebo ten imič, ktorý eh, máme my ako parlament, my ako výbor. A hovorím to v kontexte eh, dnešného dňa a našej práce, pretože máme tu prítomných viacerých poslancov z národných parlamentov a eh, keďže ja pochádzam z Grécka, spomeniem náš príklad. Nemáme vlastne v médiách objektívny prístup k informáciám, nemáme požadovanú pluralitu, nehovorí sa objektívnym spôsobom alebo poďme vyváženým spôsobom, nediskriminačným spôsobom o práci, ktorú my v Európskom parlamente vykonávame. Ja som člen skupiny ECR, čo je tretia najväčšia skupina v Európskom parlamente a keď e, sa človek pozrie e, na grecké médiá, ktoré hovoria o aktivitách europoslancov, tak e, vôbec nespomínajú naše aktivity. Napríklad môj program nespomínajú. Vôbec nehovoria o tom, čo robíme, nemajú, nemáme k tomu nejaký férový prístup v médiách. Proste národné médiá, dokonca aj štátna televízia, verejnoprávna televízia v Grécku ne postupuje v tejto otázke férovo, prídu sem novinári, prídu sem, sú sem kamery, e, prídu do Štrasburgu, do Bruselu, ale vôbec naše aktivity nepokrývajú. Ako keby sme ani neexistovali, ako keby sme tu vôbec neboli. Čiže ako pred týmito európskymi voľbami, ktoré nás čakajú, môžeme ľuďom povedať, čo robíme, aké aktivity e, podnikáme. Už sme tu 4 roky, a ako keby sme doma ani neexistovali. Ako keby sme vôbec neboli. V médiách e, sa nič o nás nehovorí. Častokrát v televízii vystupujú rôzni politici alebo v rozhlase, ale my sme to e, takmer nikdy nie. Ja tu parlamente som veľmi aktívny, často vystupujem, patrím medzi najaktívnejších europoslancov, môžem vám poslať tie štatistiky, ktoré, sa, ktoré ukazujú, ako o našich aktivitách hovoria grecké médiá uvidíte, že ako keby sme tam ani neboli. Čiže požadujeme takúto rovnoprávnosť a tým skôr, že sa blížia tie európske voľby. Hovorím e, teda situácii v Grécku, ale na koho sa mám obrátiť? Na výbor PETI alebo na nejakého ombudsmana? Ja som o tejto téme hovoril na plenárke, hovoril som tam s Európskou komisiou, kto proste zasiahne a zmení tú situáciu, zlepší situáciu, keďže tie voľby sa naozaj blížia. Ďakujem pekne. Kolega zo Španielska, Jose Bagres, nech sa páči. Gracias, eh, señor presidente. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážení kolegovia, pokiaľ ide o Španielsko, situácia je relatívne podobná, ako spomínala kolegyňa z Portugalska, pretože inštitúcia ombudsmana organicky závisí od parlamentu. A aj tá reprezentácia, ktorá tu dnes je, je časť zo Senátu, časť z Dolnej komory. A ten výbor, kde ombudsman vlastne podáva správu o svojom pôsobení, je to zmiešaný výbor Kongresu a Senátu a takisto ako povedala zastupkynia Portugalská ombudsman je zároveň inštitúciou, ktorý garantuje mechanizmus e, ochrany pred e, mučením. Proste stará sa o aj o tento aspekt našej krajine. A ombudsman vždy raz za 6 eh, mesiacov alebo minimálne raz ročne musí eh, verejne eh, v parlamente vystúpiť, povedať, aké aktivity vykonáva a potom poslanci a senátori, ktorí zastupujú, ktorí sú zastúpení na tomto výbore, ktorý som spomínal, potom pokiaľ ide o schopnosť alebo možnosti tohto ombudsmana eh, konať eh, vo svojej mm, vo svojej pôsobnosti proste riešia otázku iniciatívy tohto, tohto ombudsmana. Čiže to je ten legislatívny alebo potenciálne legislatívny aspekt. Čiže e, eh, takto spôsobom by mm, vlastne ten výbor kontroluje ombudsman alebo mohol by kontrolovať. E, spomínali sa rôzne príklady a Španielsku ombudsman má veľmi dôležitú úlohu, pokiaľ je monitoring e, v témach ako napríklad kontrol dodržiavania oblasti, napríklad e, príjmanie imigrantov, ktorí prichádzajú do Španielska nezákonným spôsobom, e, miesta, kde sú maloleté osoby bez doprovodu, čiže to dobre viete, že juh Španielska to je e, zóna, e, o ktorej sa veľa v tejto súvislosti hovorí a je to aj dosť veľký problém práve pre ombudsmana, pretože dodržiavanie toho, aký, alebo teda kontrola toho, akým spôsobom verejné orgány v tejto oblasti pracujú, e, proste je to, je to, je to náročné, aj keď, e, aj keď samozrejme zároveň dôležité. Jednotlivé parlamenty teda majú túto právomoc alebo túto možnosť spolupráce s ombudsmanom a snažia sa spoločne dosiahnuť e, alebo venovať sa téme toho, ako e, sa môžu sťažnosti občanov dostávať e, voči teda jednotlivým orgánom na svetlo sveta. Ja sa chcem poďakovať všetkým vystupujúcim za to, čo povedali. Je to dôležitá práca. Ďakujem. Ďalej Jaroslav, ale sa nech sa páči. Thank you, Mr. Chairman. Uh, I was in... Ďakujem, pán predseda. Po tom, čo sa e, vyjadril môj priateľ pán Marias, dostal som chuť e, sa prihlásiť o slovo aj ja, ktorý hovoril o prístupu k médiám. Pokiaľ ide o situáciu v mojej krajine, vládnúca strana tam rada hovorí o dialogu, kompromise, ochote hľadať tento kompromis vo verejnej sfére, avšak je ťažké nájsť kompromis e, dohodnúť, nájsť e, tú e, mieru dialogu, keď sa rozprávajú len medzi sebou. A to dokazuje aj zloženie delegácie. Tuto počas nášho stretnutia máme tu štyroch delegátov z nášho polského parlamentu. Všetci sú z vládnúcej strany, nikto tam nezastupuje opozíciu. E, nebudem to komentovať, e, len na to poukazujem. Ak toto je e, teda situácia, či by sa mala podporovať, podporovať spôsob, ako vládnúca strana si uzurpuje dialog a snaží sa zastupovať iba samú seba a nie celé zloženie polského parlamentu na stretnutiach, ako je tento ako je toto. Ďakujem, som teraz pán Lebreton, člen Európskeho parlamentu, nech sa páči. E, Ďakujem, stručne. Chcem sa poďakovať všetkým rečníkom, hlavne národným ombudsmanom. Páčili sa mi ich konkrétne svedectva. Čo z toho vyvodiť? Mňa veľmi neprekvapilo, čo tu odznelo. Ombudsmani majú obmedzený manevrovací priestor a nemôžu vlastne e, príjmať rozhodnutia. Ale všeobecne ich úloha je dosť účinná pri presadzovaní tak vnútroštátneho ako európskeho práva. Platí to pre Francúzsko, Eh, ombudsman, teda ochranca práv, pracuje dosť účinne. Môžem tiež povedať, že som mal pocit, že aj vo Fínsku, Slovensku, na Slovensku a v Portugalsku eh, ombudsman pracuje dosť účinne, že sú tam konkrétne výsledky. Aspoň z ich eh, vystúpení mi to vyplynulo. Trošku ma ale prekvapil zástupca polského ombudsmana. E, tá rečnička už tu nie je žiaľ a bolo to dosť pesimistické vystúpenie. Bolo to trošku aj tendenčne e, odprezentované. E, uviedli iba dva medializované príklady. Jedna téma je najviac veľmi háklivá, síce migrácia Čiže ja len chcem povedať, že e, to nie je prekvapujúce, že ombudsman tu neúspeje pri e, presadzovaní práv platných v oblasti migrácie, pretože keď krajina nechce, tak tie práva uplatňovať nebude. A čo je zvrchovanosť? Zvrchovanosť to nie sú e, kompetencie, ktoré sa dajú presunúť nejakej nadnárodnej štruktúre. Karl Schmidt, nemecký filozof, povedal, že zvrchovanosť je možnosť rozhodovať o výnimke. Čiže rozhodnúť, že v istej chvíli sa dá odkloniť od práva, keď ide o e, kľúčové záujmy nejakej krajiny. A myslím, že v tomto prípade to spravilo aj Polsko. Nechceli e, akceptovať kvóty e, na prerozdeľovanie migrantov a uplatňujú túto e, definíciu zvrchovanosti. Takže ja to vidím takto. Merci beaucoup, thank you very much. Ďakujem pekne. Ešte niekto by sa chcel vyjadriť alebo položiť otázku? Ak nie, tak si myslím, že nadišiel čas dnešné podujatie ukončiť. Chcem sa naozaj srdečne poďakovať všetkým rečníkom, všetkým účastníkom. Bolo to veľmi dôležité podujatie, užitočná platforma, myslím, v ktorej by sa malo pokračovať, pretože ešte nie sme spokojní s ochranou práv našich občanov, teda je to spoločná výzva tak pre európske, ako aj vnútroštátne orgány. Ešte raz ďakujem pekný večer a šťastný návrat k vám domov.